Vážené kolegyne, vážení kolegovia, včera sme oslávili Medzinárodný deň zdravotných sestier a Medzinárodná zdravotná organizácia vyhlásila rok 2020 za rok zdravotných sestier a porodných asistentiek. Chcel by som teda našu plenárku e, začať tým, že poďakujem mužom aj ženám, ktorí pracujú v bielých úboroch, ktorí poskytujú základné zdravotnícke služby s veľkou odvahou, veľkou statočnosťou e, v takýchto ťažkých časoch a našou úlohou je umožniť im pracovať v bezpečných a dobrých podmienkach. Medzi jednotlivými štátmi si už dávame k dispozícii rôzne zdravotné materiály, a e, nemocnice, takisto aj vďaka civilnej ochrane je to solidarita, ktorá obohaťuje všetky naše štáty. Dnes cítime, aké dôležité je posilniť právomoci Európskej únie v tejto e, zdravotníckej oblasti. Je to záväzok, ktorý musíme ale na seba prevziať a chcú to od nás aj E, naši občania. E, preto chceme aj Európsky mechanizmus e, zdravotníckej pomoci a reakcie, aby sme mohli koordinovane reagovať na akýkoľvek typ zdravotníckých kríz. Pandémia COVID-19 ukázala, že potrebujeme verejnú zdravotníckú politiku, ktorá bude proaktívna a potrebujeme lepšiu spoluprácu v tejto oblasti, aby sme vytvorili systémy vzájomnej pomoci, ktoré budú odolné, eh, ktoré budú takisto prístupné všetkým a takisto sa ukázalo, že Európa potrebuje väčšiu solidaritu. Pred 70 rokmi, 9. mája 1950, došlo k prejavu veľkej solidarity medzi šiestimi európskymi štátmi. Vytvorila sa Európa mieru a bezpečnosti. Táto Európa, ako povedal Robert Schuman, sa vytvorí z konkrétnej práce ktorá bude výsledkom faktickej solidarity. Táto vízion, vízia bola jediným spôsobom, ako zabezpečiť trvalý mier a zlepšiť život všetkých osôb. Bola to veľmi ambiciózna vízia, ale takisto veľmi pragmatická, pretože sa poučila z chýb vojny, svetovej vojny a takisto aj z obeti, ktoré museli byť prinesené. Máme za sebou 75 rokov mieru, a máme za sebou veľa spoločných projektov, ale aj nás čakajú veľké výzvy. Práca je, alebo sa ešte len začína. Potrebujeme mužov a ženy, aj našich mladých, ktorí budú schopní solidarity. Ak budeme mať solidaritu, naša úloha bude ľahšia. Máme teda teraz na pleciach veľkú zodpovednosť E, európske občania od nás veľa očakávajú a chcú, aby sme sa opäť začali zamýšľať nad budúcnosťou Európy. Potrebujeme okamžité, rýchle odpovede na tieto problémy. Táto kríza nás teraz e, mnohé, mnohým veciam učí, ale to, čo už vieme s istotou, je, že len spoločne sa nám podarí e, celú túto krízu zvládnuť. Otváram plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené 17. apríla 2020. Chcem pripomenúť, že sa e, príjma séria e, pre, preventívnych opatrení. Poprosím ešte o okamih strpenia. Allora aspettiamo un attimo. Počkáme teda chvíľku. Funziona la traduzione? Už vám funguje tlmočenie? Chcem pripomenúť e, sériu preventívnych opatrení, ktoré sme prijali, aby sme mohli rešpektovať e, sociálny odstup Poslanci, ktorí sú na zozname rečníkov, e, nech prídu plenárnej sály. Majú tam pridelené miesta e, s tabuľkami s ich menom. A tí poslanci, ktorí nie sú na zozname rečníkov, tých sálových pracovníci do, privedú na iné miesta tu v plenárnej sále. A ak už pre niektorého poslanca neostane miesto, môže v budove SPAK v miestnosti 3050 E, takisto sledovať e, toto plenárne zasadnutie. Máme takisto register, e, kde sa môžu prítomní poslanci zapísať v oboch týchto sálach. Od dnešného dňa, keď vstupujete do budovy Európskeho parlamentu, je povinné používať rúško, ktoré zakrýva ústa a nos. Je potrebné v každej sále, aj v plenárnej sále, aj v sále 30-50 e, mať na tvári rúško. Sňať rúško si poslanci môžu iba počas e, svojho prejavu, keď budú hovoriť. Zápisnica zo 16. a 17. apríla schválené texty e, boli rozdané. Máte nejaké pripomienky? Nie, nie sú pripomienky. Zápisnica je týmto schválená. Pán poslanec, nech sa páči, môžete sa vyjadriť? Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť k článku 22 na základe článku 22 podľa postupov Európskeho parlamentu. E, podľa článku 167 všetci poslanci majú právo používať svoj vlastný jazyk, keďže je to oficiálny jazyk v parlamente a boli tu také menšiny, ktoré boli z tohto vylúčené, pretože nemohli e, počúvať svoj jazyk, ne, nerozumeli a nemohli ani e, prispievať vo svojom jazyku. A teraz vás naozaj veľmi pekne prosím, pán, vážený pán predseda, aby ste zabezpečili, aby všetci zvolení poslanci sa mohli zúčastňovať e, práce výborov, ako aj... Pán e, poslanec, my sme sa postarali o tlmočenie. Tlmočenie je zabezpečené. Pán poslanec Weiss? Tlmočenie je zabezpečené. Ja nerozumiem vlastne, prečo toto teraz hovoríte, pretože na všetkých oficiálnych zasadnutiach Európskeho parlamentu je teraz už tlmočenie zabezpečené. Je tu pán Bronis Roper, ktorý bol tiež poslancom tohto parlamentu. Hovoril po litovsky a nemohol ani hovoriť svojim jazykom, ani nemohol počúvať svoj jazyk a nerozumel. Kredok. Ja sa e, budem snažiť sa informovať, popýtam sa na to, ale ja e, som presvedčený o tom, že všetky jazyky sú zabezpečené, ale samozrejme splním si svoju povinnosť a informujem sa o tomto prípade, ktorý ste práve spomenuli. A tu e, sa hlási ešte pán poslanec Mojten. Procedurálna poznámka? Vážený pán predseda, pri všetkej úcte e, naozaj je tu potrebné zavádzať tieto mimoriadne opatrenia, ale to neznamená, že môžeme vynechať z hry demokraciu a presne to sa robí v tejto, tomto parlamente. Vždy ste nám e, jednoducho odmietli pozmeňovacie návrhy, ale nemôžeme jednoducho prijať, že tieto rečnícke e, časy sa skracujú tak na pléne, ako aj vo výboroch a tiež nemôžeme akceptovať konštatovať, že pozmeňovacie návrhy sa môžu podávať už len v anglickom jazyku a nie je prípustné ich podávať v iných jazykoch výlučne pre politické skupiny a už hodinu pred začiatkom sme nútení byť eh, prítomní na výboroch a toto je neakceptovateľné a ten spôsob, akým sa pracuje tu teraz, to nezodpovedá demokratickým štandardom a preto by sme chceli chceli vyzvať, aby sme sa vrátili k parlamentnej normalite, lebo momentálne sme od toho na mile vzdialení. A inak ne, môžeme vzbudiť dojem. A mne sa zdá, že nemáte na tom záujem, ale zdá sa, že tú krízu jednoducho využívate na to, aby ste zničili demokraciu v tejto inštitúcii. To musíme ukončiť, vážený pán predseda. A my budeme na to neustále poukazovať. Ďakujem vám pekne, pán poslanec, za túto pripomienku. Ďakujeme, pán Mojten. Pripomínam, že sme jeden z mála parlamentov, e, ktoré e, pokračujú v práci. A týmto sme príkladom aj pre iné parlamenty e, v iných regiónoch. A preto si myslím, že vaše kritické slova v týchto okamihoch nie sú úplne primerané. To, čo ste hovorili o pozmeňovacích návrhoch, tie boli akceptované v súlade s naším rokovacím poriadkom. Samozrejme, všetci teraz prežívame veľmi ťažké časy a je potrebné určité veci aj chápať. E, mimoriadná situácia ešte pretrváva, e, ešte neskončila. A my sa teraz v prvom rade musíme starať o bezpečnosť a o ochranu zdravia. A ja si myslím, že napríklad e, Tomuto sa Európsky parlament veľmi rýchlo prispôsobil. Ale ďakujem aj tak za vašu pripomienku. Jedno oznámenie e, v súvislosti s predĺžením plenárneho zasadnutia. Na poslednej konferencii predsedov 5. mája som rozhodol spoločne s predsedami politických skupín, že predložíme e, plenárne zasadnutie, ktoré sa začína dnes a bude trvať do piatku 15. mája. Napriek pandémii Európsky parlament naďalej vykonáva svoje základné funkcie. Týmto predložením ja nerozumiem, prečo musíte práve teraz hovoriť nahlas no, v tejto plenárnej sále. Kto to je? Napriek tomu, že pandémia pretrváva, Európsky parlament naďalej vykonáva svoje základné funkcie. A týmto predložením a e, s vhodne upraveným systémom hlasovania na diaľku tento parlament je schopný naďalej plniť si svoje úlohy v plnom rozsahu, najmä pokiaľ ide o udelovanie absolútoria. Takisto je možné hlasovať naďalej o veľmi dôležitých otázkach vrátane naliehavých opatrení v súvislosti s pandémiou. Takisto parlament bude schopný vyjadriť svoju pozíciu k budúcemu plánu obnovy a takisto k viacročnému finančnému rámcu. Výbor LIBE predložil opravu eh, k testu, ktorý bol schválený v parlamente. V súlade s eh, článkom 241 odsekom 4 rokovacieho poriadku takáto oprava je považovaná za schválenú, ak do 24 hodín od oznámenia nepríde E, žiadosť o hlasovanie od skupiny poslancov alebo politickej skupiny. Oprava je k dispozícii na webovej stránke plenárky a názov bude zverejnený e, v zápisnici z tohto zasadnutia. Výbory Agri a Peš e, sa rozhodli začať medziinštitucionálne rokovania podľa článku 71 odseku 1 rokovacieho poriadku. Správy, ktorými sa začínajú tieto rokovania, sú k dispozícii na webovej stránke plenárky a e, názvy budú zverejnené v zápisnici z tohto zasadnutia. E, v zmysle článku 71.2 určitý počet poslancov alebo jedna alebo viaceré politické skupiny, ktoré zodpovedajú priemernému Prahu, e, budú do zajtra do polnoci môcť písomne požiadať o hlasovanie o začatí týchto rokovaní ale ak do daného termínu nebudú predložené žiadosti o hlasovanie, tieto výbory môžu začať ich rokovania. Po prerušení plenárky 17. apríla a v, v súlade s článkom 79 som spolu s predsedom rady podpísal e, štyri akty v legislatívnom riadnom e, konaní a e, názvy budú zverejnené v zápisnici z tohto stretnutia, z tohto plenárneho zasadnutia. Definitívny program rokovania, ktorý 5. mája schválila konferencia predsedov podľa článku 157. A tento program rokovania bol rozdaný. Máme tu určité e, zmeny teraz programu rokovania. Dostal som 6 žiadostí o naliehavý postup v zmysle článku 163 rokovacieho poriadku, aby sme pridali nasledovné legislatívne dokumenty v súvislosti s epidémiou. A tieto dokumenty by sa mali schváliť počas tohto plenárneho zasadnutia 13. a 16. mája. Poprvé makrofinančná pomoc pre partnerské štáty, ktoré sú v procese rozširovania alebo v, mm, vo vzťahu európskeho e, susedstva v súvislosti s pandémiou. Po druhé, dočasné opatrenia, ktoré sa týkajú valných zhromaždení európskych spoločností a európskych družstiev. Po tretie, práva používania prístavnej infraštruktúry. Po štvrté, dočasné opatrenia v súvislosti s platnosťou určitých certifikátov a licencií, tzv. nariadenie Omnibus. Po piaté, dočasné opatrenia, ktoré sa týkajú poskytovania e, služieb leteckej dopravy a po šiesté, štvrtý železničný balík, predlženie obdobia transpozície. Po konzultáciách s politickými skupinami chcem predložiť plenárnemu zasadnutiu tieto návrhy na zmenu, definitívnu zmenu programu rokovania, streda, hlasovania. V prvom rade výhrada k maximálnym úrovňam reziduí látky cykloxidím tento dokument bol stia- e, stiahnutý e, komisiou a bude opäť predložený v júli, takže to tento týždeň nemáme na programe. Pokiaľ ide o kola hlasovania, prvé kolo hlasovaní sa otvorí o 15.30, bude prebiehať do 16.45 a bude sa hlasovať o štyroch dokumentoch e, v naliehavom konaní výborov TRAN, a výborov INTA a JURY. 8 hlasovaní, jediných hlasovaní podľa e, súčasného návrhu programu rokovania. Po tretie, dve správy poslanca Ferbera, jedna správa poslanca Olbrichta a poslanca Markesa a jedna správa poslanca Lópeza Aguilara. Takisto hlasovanie o oddelených častiach, o ehm, výhrade k geneticky modifikovanej soje a potom rozhodnutia o absolutóriu. No a o 19.45 budú vyhlásené výsledky prvého kola hlasovania. Druhé kolo hlasovania sa otvorí o 20.00, bude trvať do 21.15, bude sa hlasovať o prvom bloku pozmeňovacích návrhov, o Eh, absolutóriu a takisto o geneticky modifikovanej soji. A pokiaľ ide o rozpravy, budeme mať jednu rozpravu, ktorá sa bude týkať eh, záverov mimoriadného zasadnutia Európskej rady 23. apríla a ďalšia rozprava sa bude týkať nového viacročného finančného rámca, vlastné zdroje a plán ekonomickej obnovy. To bude spoločná rozprava. Tieto rozpravy sa budú konať o, o chvíľku od 16. do 19. Tretia rozpráva e, sa bude týkať vyhlásenia Rádia komisie o naliehavej legislatíve o dianí v Maďarsku a toto bolo odložené na v štvrtok. Táto rozpráva sa bude konať od 9. do 10. No a pokiaľ ide o štvrtok, Začne sa rokovať o 9. E, vyhlásením výsledka druhého kola hlasovaní. Potom tretie kolo hlasovanie sa začne 9.30, bude, konať, bude trvať do 10.45, bude sa hlasovať o druhom bloku pozmeňovacích e, návrhov o uzneseniach k absolutóriu. No a o 13.15 budú vyhlásené výsledky prvého kola hlasovaní. Druhé kolo hlasovaní e, bude otvorené o 13.30, bude trvať do 14.45, bude sa hlasovať v záverečnom hlasovaní o všetkých uzneseniach o absolutóriu, bude sa hlasovať o pozmeňovacích návrhoch e, k správe Šastel a bude sa takisto hlasovať o dokumente Júri o naliehavom konaní, o dočasných opatreniach e, pre valné zhromaždenia európskych družstiev a spoločností a výsledky druhého kola hlasovaní sa vyhlásia o 17.15. Tretie kolo hlasovaní sa začne 17.30 a bude trvať do 18.45. Bude sa hlasovať o prvom bloku pozmeňovacích návrhov k návrhu spoločného uznesenia o novom viacročnom finančnom rámci, vlastné zdroje a plán ekonomickej obnovy a bude sa takisto hlasovať e, v záverečnom hlasovaní o správe Šastel. Piatok e, začne Ehm, zasadnutí o 9.15 budú vyhlásené výsledky tretieho kola hlasovaní zo štvrtka a prvé kolo hlasovaní v piatok bude otvorené o 9.30, bude sa hlasovať do 10.45 a bude sa hlasovať o dokumentoch v naliehavom konaní výborov INTA a TRAN o pozmeňovacích návrhoch a eventuálne možno sa bude hlasovať o druhom bloku pozmeňovacích návrhov k návrhu uznesenia o novom viacročnom finančnom rámci, o pláne obnovy a o vlastných zdrojoch. O 13.15 sa vyhlásia výsledky prvého kola. Druhé kolo, hlasovanie sa začne o 14.15, bude sa hlasovať do 15.30. V záverečnom hlasovaní sa bude hlasovať o uznesení o novom VFR a potom ďalšie hlasovanie sa bude konať bude to záverečné hlasovanie k dokumentom s naliehavým konaním výborov INTA a TRAN. Vyhlásenie výsledkov druhého kola bude o 17.30 a potom tretie kolo hlasovaní, e, ktoré sa bude týkať ďalších návrhov k uzneseniu o novom VFR. To by eventuálne mohlo byť od 17.45 do 19.00. Plenárne zasadnutie bude uzatvorené o 21.00. No a pokiaľ ide o sobotu, neplánujeme žiadne rokovanie na sobotu, ak nemá nikto žiadne výhrady. Môžeme považovať zmenený program rokovania za schválený. Máte slovo, pán poslanec. Uh, ja by som chcela um, protestovať proti tomu naliehavému postupu, ktoré sa týkajú uh, služieb za skupinu GUE. Naozaj my sme veľmi radi, že sme mali takéto uh, sedenie minulýkrát, keď sa hovorilo o tých fantomových letoch, ale teraz Tuto je navrhované uvoľnenie z rôznych e, týchto navrhov, ale nie je tu žiadna možnosť poskytnutia e, e, namietok a toto je veľmi nebezpečné práve toto uvoľnenie týchto pravidel napríklad ako sa s tým na letiskách naklada. Takže toto na tejto plenárke toto nie je dostatočne dobrá. Nič nie je také súrne aby to nemohlo vyčkať ešte mesiac. A medzi tým e, ten priemysel, ktorý z týchto opatrení profinuje, nahlásil veľmi veľa strát pracovných miest a e, tiež sú aj porušované práva pasažierov. Takže prečo by sme e, my tuto umožňujeme ústupky a potom sa na, za, za, zároveň porušujú práva pasažierov. Takže áno, my, áno, oni potom budú rodniť krokodílie slzy, ale my, a my im poskytneme všetko, ako im môžeme pomôcť, ale oni musia najprv zmeniť, najprv zmeniť svoje správanie, preto som proti tomuto postupu. Samozrejme, o tomto sa bude hlasovať. O naliehavom postupe sa bude hlasovať. E, chce sa ešte niekto vyjadriť? Poslanec Adrian Vázquez. Nie je tu.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 Ja by som chcel tiež vyjadriť solidaritu všetkým týmto sektorom, ktoré nás doteraz podporovali. Zdravotníctvo, bezpečnostné sily a všetci, ktorí sa starajú o to, aby sme e, prežili túto krízu v zdraví. A táto kríza e, vedie k tomu, že budeme mať stav pred a po tejto kríze v našej spoločnosti a bude závisieť od toho, ako sa s tým vysporiadame stráca sa naozaj e, veľa ekonomickej aktivity a je potrebné sa e, postupne vrátiť do normálu. My žiadame veľa od občanov, ale máme tu e, SZČO a podniky, ktoré robia všetko, aby prežili a aby pokračovali v aktivite aj po kríze. A ak chcú inštitúcie vhodne zareagovať, musia dať hlas podnikom a táto téma je vynikajúca príležitosť. Európske spoločnosti nebudú môcť rešpektovať požiadavku v prvých šiestich mesiacoch organizovať valné zhromaždenia, pretože opatrenia proti pandémii im v tom bránia. Čiže návrh komisie je dobrý Ide o to, aby sa len upravil zákon tak, aby v roku 2020 mm, sa mohla e, zaviesť e, e, mimoriadne opatrenie do decembra, do konca decembra tohto roka. Takisto povzbudíme tieto podniky, aby si konali tieto zhromaždenia digitálnym spôsobom na diálku a preto by sme mali v naliehavom konaní toto rýchlo zbrániť, schváliť. Ak majú napríklad e, zorganizovať e, valné zhromaždenie budúci mesiac, e, tak to nie je možné, pretože by to prinieslo príliš veľa zdravotníckých rizík a preto im musíme dať možnosť odložiť tieto valné zhromaždenia. My toto dlhujeme všetkým sektorom, my ako parlament, preto žiadam, aby ste hlasovali za No a teraz pristúpime k prvému kolu hlasovaní. 6 žiadostí o uplatňovanie naliehavého konania podľa článku 163 rokovacieho poriadku o dokumentoch, ktoré sme už e, spomenuli. Pokiaľ ide o dve pozície rady o označovaní pneumatík a o e, spotrebe paliva a o minimálnych predpisoch pre používanie vody, neboli predložené žiadne návrhy alebo e, žiadosti o zmenu v zmysle článkov 67-68 rokovacieho poriadku. Navrhované právne akty sa preto považujú za schválené. Predtým, než otvorím hlasovanie, vás informujem o tom, ako prebehne hlasovanie. Chcem poďakovať za veľmi cennú prácu, ktorú robí generálne riaditeľstvo e, predsedníctva, e, pretože ten systém hlasovania bol znova zlepšený. E, boli tam určité chyby v posledných mesiacoch, keď sme pracovali v takomto mimoriadnom stave. Informácie o tom, ako hlasovať, dostali všetci poslanci mailom. Urobili sa aj dve testovacie hlasovania, aby všetci sa oboznámili s postupom. No a teraz teda otvárame, o 15.30 presne otvárame prvé kolo hlasovania. Bude sa konať do 16.45. Všetky dnešné hlasovania sú menovité hlasovania. Poslanci si budú môcť overiť výsledky aj vlastné hlasovanie na webovej stránke plenárneho zasadnutia. Vysvetlenia hlasovaní môžete predložiť písme, písomne a výnimočne budeme akceptovať aj e, také vysvetlenia, ktoré budú mať e, 400 slov. Môžete teda začať hlasovať. Môžete hlasovať e, do 16.45. Výsledky ohlásim o 19.45. A teraz eh, pozastavíme plenárne zasadnutie a budeme pokračovať o 16.00 spoločnou rozpravou o záveroch mimoriadného zasadnutia Európskej rady. Budeme hovoriť o novom VFR, o pláne ekonomickej obnovy a o vlastných zdrojoch európskeho rozpočtu. Ďakujem. Ah, guarda, ne faccio firmare il verbale.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

Presidente. Ah, bonjour, madame. Mm, pán prezident, pán predseda. Care cari colleghi, l'ordine... Vážení kolegovia, dámy a páni, ďalší bod na našom programe je spoločná diskusia o záveroch mimoriadného zasadnutia Európskej rady a nového viadočného eh, finančného rámca, plán obnovy a nové zdroje. Bude to vyhlásenie eh, komisie a rady ako k prvému, tak aj druhému bodu. A rád by som pripomenul poslancom, že nemáme k tejto diskusii ani príjmanie modých kariet, ani voľnú rozpravu bez nejakého odkladania. Dodám slovo e, pánovi Šarlovi Mišelovi a pustíme sa do práce. Nech sa páči, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslanky Európskeho parlamentu. Pre všetkým by som sa vám chcel poďakovať za to, že opäť ste mi dali príležitosť vyjadriť sa. Táto kríza je bezprecedentná a to znamená, že potrebujeme prijať bezprecedentné rozhodnutia a preto som presvedčený o tom, že veľmi dobrá spolupráca medzi demokratickými a legitímnymi európskymi inštitúciami v najbližších týždňoch a mesiacoch e, bude zásadná. Dnes by som sa chcel s vami podeliť o viacero vyjadreniach po štvrtom e, videokonferencii poslednej Európskej rady. Ako a pravdepodobne viete, e, Mm, prijali sme jednoznačné orientácie. Prvým cieľom bolo schváliť návrhy ministrov financí s cieľom mobilizovať viac ako 540 miliard eur a podporiť zamestnancov firmy, ale aj členské štáty a žiadali sme ministrov financí, aby implementovali toto rozhodnutie do 1. júna. Samozrejme, všetci vieme, všetci tu prítomní, ale aj na Európskej rade, že to nestačí. A ja by som chcel povedať, že táto Európska rada bola príležitosťou na to, aby sme sa posunuli od riadenia krízy v krátkodobom horizonte k, k strednodobejšiemu a dlhodobejšiemu riadeniu a vízie toho, čo je potrebné spraviť pre všetkým, aby sme diskutovali o orientáciách, o stratégie obnovy a doplnil by som aj pre, e, stratégiu transformácie nášho ekonomického a sociálneho modelu. Dámy a páni, je to štvrtá videokonferencia. Tá bola príležitosťou preto, aby sme diskutovali aj o ceste, ako naštartovať hospodárskú obnovu. A využil som túto príležitosť predtým. E, sme mali možnosť predložiť 4 kapitoly, ktoré sme dali na stôl, aby som sa tu chcel zamerať teraz konkrétne na dva aspekty, o ktorých sa diskutovalo, o ktorých budeme musieť diskutovať v ďalších týždňoch a mesiacoch. Prvou vecou naďalej ostáva význam mobilizovať e, vnútorný trh. Ako môžeme posilniť vnútorný trh? A ako predovšetkým môžeme si povedať, že tie výzvy, ktoré boli pred touto pandémiou, nezanikli touto pandémiou. Klimatická agenda, digitálna agenda. Chcem pripomenúť, že ja, to bolo na začiatku, ešte pred pandémiou sme prijali jednoznačné rozhodnutie, historické rozhodnutia boli prijaté Európskou ranou a so silnou podporou Európskeho parlamentu. E, klimatická neutralita Európskej únie je cieľom, ktorý má zmobilizovať e, všetky aktivity, podporiť naše podniky, našu spoločnosť a to isté platí aj pro digitálnej ambícii. Musíme konať viac ako kedykoľvek predtým týmto smerom, povedať si, že digitálna agenda a klimatická agenda sú tie spoločné projekty, ktoré chceme zrealizovať. Vnútorný trh to je diskusia aj o strategii hospodárskej otázky Európskej únie a e, viac a viac ľudí stojí za e, tými orientáciami, aby sme sa ponaučili z tejto krízy, aby sme dali do Európy e, kapacity produkčné, aby to, čo sa hovorilo na Európskej rade, aby sme našli riešenie v Európe. To je centrálna otázka. Kríza poukázala na to, ako je dôležité mobilizovať zdroje doma v Európe a podporiť túto filozofiu. Takisto dôležitá vec okrem vnútorného trhu, a tu sme požiadali Európsku komisiu, aby nám predstavila v blízkej bode správu o tom, ako rôzne ekosystémy európske sú už teraz postihnuté a ako pravdepodobne budú postihnuté najbližšie týždne, tak aby sme mali k dispozícii informácie, ktoré sú najužitočnejšie pre rozhodnutie. Druhá vec, vnútorný trh, ale druhý dôležitý bod, samozrejme, to je financovanie. A je zásadne dôležité mať silnú ambicioznú stratégiu a mobilizovať viac prostriedkov na základe dvoch silných nástrojov. Prvým z nich je európsky rozpočet a e, minulé týždne, minulé mesiace sme mali množstvo diskusí spoločne o tejto orientácii pre budúci európsky rozpočet. Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme prijať rozhodnutia, musíme takisto prispôsobiť našu stratégiu a zohľadniť e, veľké dôsledky tejto krízy. Ale nestačí mať nový európsky rozpočet a preto E, sme sa zaviazali, že budeme spolupracovať a e, založíme fond obnovy, tak aby sme dokázali zmobilizovať viac prostriedkov, viac peňazí, aby sme identifikovali naše priority v najbližšej budúcnosti. A v tomto zmysle tieto dva nástroje, ktoré potrebné zmobilizovať, e, niektorí z vás mimochodom e, viem, že ste hovorili o tom, že je potrebné mobilizovať akýsi nový maršalov plán. Tu môžem povedať, pán predseda, že môžeme pracovať na tom e, to Gasperiho pláne, jednou z talianských zakladajúcich otcov, pán Gasperi, vychádzal práve zo spolupráce v oblasti financovania. To musí byť predmetom diskusie, ako budeme financovať, ako identifikujeme, koľko potrebujeme prostriedkov, ako identifikujeme interakciu medzi eh, potrebou transformáciou a fondom obnovy a eh, novým eh, ročným rámcom a ako zmobilizujeme prostriedky efektívne a silným spôsobom. Prostriedky, ktoré potrebujeme, aby sme úspeli v hospodárskej obnove. A to znamená transformácia, obnova, to e, bude vychádzať z návrhov, ktoré predloží Európska komisia na zváženie. E, komisia nám predloží na stôl nové návrhy a na základe týchto návrhov budeme diskutovať. A to je ďalšia vec, o ktorej by som chcel ešte hovoriť pri príležitosti e, tohto môjho vystúpenia. Chcem sa s vami podeliť o to, že je veľmi dôležité, aby sme nestratili zo zreteľa to, že základné ciele európskeho projektu od samotného začiatku po druhej svetovej vojne bol nielen mier a prosperita, ale aj tá myšlienka, že spolu, v spolupráci pracujúc spolu, solidárne, obstojíme pred výzvami, pred ktorými stojíme. A tento európsky projekt e, bol hnaný aj európskou konvergenciou, aby sme odstránili rozdiely, nerovnováhy a e, je veľmi dôležité presvedčiť všetky členské štáty, e, že táto kríza nie je dôvod, zámienka, výhovorka preto, aby sme zhoršili E, situáciu a zvýšili rozdiely medzi členskými štátmi, aby sme zväčšili rozdiely a disparity v Únii, ale práve naopak musíme posilniť e, ochotu spolupracovať vyš, vy, smerom k väčšej kohézii, väčšej konvergencii. Ja som presvedčený o tom, že táto kríza odhalila do akej miery e, riešením je lepšia spolupráca, lepšia integrácia, lepšia konvergencia a nie opak, pretože vieme, že opak znamená e, neschopnosť a rozdrobenosť a e, zraniteľnosť. Potrebujeme spolu nájsť globálne odpovede na globálne výzvy. A na záver by som chcel ešte povedať, že tu ešte ďalší bod veľmi dôležitý. A prvé dopady, veľmi tvrdé dopady hospodárske už cítime, napríklad cestovný ruch, letecká doprava a ďalšie sektory. Vidíme, že v najbližších dňoch, najbližších týždňoch je potrebné proaktívne pracovať na základe návrhov, ktoré predkladá komisia na základe odporúčania, aj keď členské štáty rozhodujú o hraniciach. V otázke cestného ruku je veľmi dôležité, aby veľmi rýchlo na základe týchto predložených návrhov členské štáty si spolu sadli okolo toho istého stola a pustili sa spolu do hľadania koherentného riešenia a spolu mali kapacitu obstať pred touto výzvou. Vyzývam k opätovnému otvoreniu európskych hraníc, ako náhle to bude možné, samozrejme zohľadňujúc e, bezpečnostné a preventívne opatrenia, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby sme zabezpečili voľný pohyb občanov. To je dôležité. Musíme mať kapacitu progresívne otvárať sa a to je veľmi dôležité aj z spoločenského pohľadu a dúfam, že v najbližších dňoch naozaj dosiahneme pokrok a umožníme členským štátom sadnúť si okolo toho istého stolu, dohodnúť sa koherentne, synchronizovane a poukázať aj na kapacitu európskej odolnosti. Dámy a páni, na záver by som chcel ešte povedať, aj keď to možno celkom priamo nesúvisí s diskusiou poslednej Európskej rady, e, pre mňa je to dôležité, e, e, že európske právo musí v podstate e, mať e, hlavné slovo. Musíme posilňovať európsku spoluprácu a je tu aj úloha Európskeho súdneho dvora, ktorá je zásadná. Tá má zabezpečiť jednotný výklad európskej legislatívy. E, 110 pred uh, e, 70 rokmi Robert Schumann v vyhlásení, ktoré ešte dodnes predstavuje základ, základ európskeho projektu, vyhlásil hodnoty, ktoré v tej dobe boli veľmi inovatívne. Uh, ešte roko, e, rok, niekoľko rokov predtým bola vojna, Andori sa báli jedna druhého a viedlo to k tragédii. Nebudem sa teraz vyjadrovať k tým veciam. Uh, či e, to, čo teraz e, robíme, vyzerá ako vojna, každý hľadá svoju kapacitu e, a motiváciu obstať pred výzvami, ktorými stojí, ale je tu spoločný bod medzi touto situáciou a situáciou pred 70 rokmi. Je tu kríza, globálna kríza ťažká, veľká kríza, bezprecedentná kríza. A tak ako vtedy bolo potrebné mať zdroje v kreativite, v inovatívnosti, v odvahe, k odhodlanosti e, vystúpiť z niečoho, čo celé 10 ročia fungovalo, čo ťahalo svet nadol, aj teraz je rovnako potrebné vychádzať z toho istého princípu. Je tu generácia občanov, nielen politikov. Musíme byť odvážni, kreatívni, e, odhodlaní, tak aby e, sme v tejto kríze, pri tej bolesti a pri tých ťažkostiach, ktoré sa týkajú mnohých ľudí, mnohých rodín, aby sme našli energiu, ktorá bude transformujúca, aby tento európsky projekt bol asi tým najlepším politickým projektom, európskym projektom e, v histórii. Aby sme našli kapacitu obstať pred touto výzvou a zabezpečiť to, čo je v tomto projekte dôstojnosť človeka v spoločnosti, ktorá bude ľudí spájať, ktorá vytvorí dobré podmienky, aby sme spolu našli budúcnosť plný optimizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda Mišel. A teraz odovzdám slovo predsedničke komisie, pani van der Leyenovej. Pani predsednička, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený Charles Michel, dámy a páni, poslanci, poslankyne, 70 eh, rokov po Šumanovom vyhlásení krízy a výzvy eh, neboli niečo, čo by Európa nebola bývala poznala, to ako tu práve zaznelo. Ale napriek tomu e, heslom Európy bolo nielen zjednotený v rôznorodosti, ale aj zjednotený v nepriaznivých podmienkach. A dnes v tomto období nepriaznivých podmienok pri reakcii na krízu Európa viac ako kedykoľvek predtým potrebuje jednotnosť, odhodlanosť a ambicioznosť. A v tomto duchu komisia pripravuje ambiciózny plán obnovy pre Európu tak ako ste o to žiadali dnes v vašom uznesení. Dámy a páni, poslanci, poslankyne, všetci vieme, prečo je potrebné konať. A za posledné týždne ste ma často počuli hovoriť o tom, čo Európa musí spraviť. Dnes budem hovoriť o tom, ako niečo. Chcela by som vám predstaviť architektúru a principálnu základnú charakteristiku ambiciózneho plánu obnovy pre Európu, na ktorom pracujeme. Ale aby som vám to mohla predstaviť, musíme najprv správne pochopiť anatómiu tejto veľmi špecifickej krízy. A dovolte mi uh, vyjadriť sa v podstate pred analýzou spomenúť tri veci. Mali sme už predtým ekonomické spomalenie, ale nikdy sme nemali E, takéto ekonomickú, zavretie ekonomiky ako posledné tri mesiace hospodárstva sa zastavili, dodavateľské reťazce boli e, e, pozastavené, dopyt zlyhal a pravdou je, že sa nemôžeme vrátiť čoskoro do situácie ako predtým. Naše hospodárstva a spoločenstva sa budú otvárať pomaly, obozretne, opatrne. A Vieme, že, e, že väčšina rodičov bude musieť ďalej pracovať z domu a opatrenia sociálneho odstupu a to je správne, budú pokračovať a preto podniky musia preformulovať a premyslieť si, ako môžu na novo inak pracovať. Čiže inými slovami, obnova príde, ale potrvá to. Druhá pripomienka Vírus je rovnaký vo všetkých členských štátoch, áno, ale kapacita reakcie a absorpcie šoku je rozdielna, veľmi rozdielna. Napríklad poznáme krajiny a regióny, ktoré stávajú e, na službách, e, kde je kontakt s klientom, napríklad cestovný ruch. Ten utrpel oveľa viac a nemali by sme zabúdať ani na tých, ktorí boli postihnutí ako prví týmto vírusom tí boli postihnutí často najviac, pretože to bola bolestivá e, skúsenosť talianská a španielská. To pomohlo iným pripraviť sa na dopad. A tretia vec, ktorú by som chcela povedať, každý členský štát podporoval svojich zamestnancov a firmy ako najlepšie mohol. A Ako aj vďaka toho, že Európa reagovala rýchlo. E, vš, e, Dali sme plnú flexibilitu všetkým štrukturálnym fondom a plnú flexibilitu štátnej pomoci. Ale je pravdou aj to, že každý členský štát má iný daňový priestor, takže využitie štátnej pomoci je takisto rôzne v rôznych členských štátoch. A teraz začíname pozorovať to, že e, tie, e, v podstate tie rovné podmienky pre všetkých na vnútornom trhu sa nakláňajú, už nie sú rovné. Dnes potrebujeme európsku odozvu a keďže e, Jedná sa o skutočnú európsku obnovu, musíme vychádzať z európskych priorít a preto je dôležité, aby Európsky parlament zohrával svoju plnohodnotnú úlohu. Pre mňa je úplne samozrejme, že tento parlament musí E, zabezpečiť demokratickú zodpovednosť a musí mať svoje slovo k celému balíku obnovy, tak ako to platí pre európsky rozpočet. O tom budeme dnes hovoriť, takže prosím, dovolte mi hneď sa vrhnúť do balíka obnovy. Európsky rozpočet, viete veľmi dobre, že to je e, skratka, ktorá sa tu používa MFF Anglická. Ale tento nástroj obnovy, ktorý fixuje maximálna suma peňazí, ktoré, ktoré si môže komisia požičať na kapitálových trhoch a viaže garancie od členských štátov. A toto všetko ide spolu, ide naspäť k členským štátom EÚ. Táto celá kompletná suma peňazí na stroja obnovenia sa použije prostredníctvom európskych programov a Európsky parlament bude mať e, slovo v tom, ako sa minú tieto peniaze, aj v tom, ako sa minú peniaze z MFF. Kam sa mienia vynaložiť e, peniaze na obnovu? Máme tu niekoľko pilierov. Prvý pilier to je podpora členských štátov, aby sa obnovili, a aby sa posilnili touto krízou, aby vyšli z krízy silnejšie. E, veľká väčšina týchto peňazí bude vynaložená v prvom pilieri na obnovu, na nástroje pružnosti a odolnosti. Vytvoria sa fondy v členských štátoch EÚ na kľúčové verejné investície a reformy, ale musia byť v súlade s európskymi politikami. Dláždime cestu e, klimaticky neutrálnej bilaterálnej, digitálnej a odolnej Európe. Toto je možné prostredníctvom európskeho semestra dosiahnuť. Európsky semester ako nástroj je dostupný všetkým členským štátom EÚ, či sú v eurozóne alebo nie, a sústredíme sa na tie časti únie, ktoré boli najviac postihnuté a kde odolnosť ako faktor je najviac potrebná. Takže to je väčšina peňazí, Prvý pilier má aj svoju druhú časť a komisia navrhuje navýšiť kohezný fond, pretože presiahne svoju obálku, e, svoje pridelené peniaze, pretože tu je tvrdý dopad e, ekonomickej krízy v súvislosti s pandémiou. Teraz druhý pilier. Druhý pilier tu ide o naštartovanie nakopnutie hospodárstva. Už pred krízou sme vedeli, že potrebujeme veľké súkromné investície v kľúčových sektoroch, rezortoch a technológiách. 5G, umelá inteligencia, čistý vodík, re, obnoviteľné zdroje energie. Jediná vec, ktorú zmenila táto kríza, je to, že potrebujeme ešte väčšiu reformu manažmentu a preto by sme mali posilňovať investície do Európy. Mali by sme po prvý raz vytvoriť aj nový strategický investičný rámec, ktorý nám pomôže investovať do, kľúčovej hodnot, do kľúčového hodnotového reťazca, ktorý podporuje autonómiu a odolnosť a jednoducho tu treba len pripustiť, aký sme závislí od globálneho reťazca, to znamená v farmácii, farmácii napríklad to vidno, pri produkovaní nových liekov, musíme byť nezávislí od e, sveta. Európa bude investovať do takýchto mm, počinov. A v rámci druhého pilieru navrhujeme aj nástroj na insolvenciu, rekapitalizačné potreby zdravých firiem, ktoré boli ohrozené v dôsledku uzavretia ekonomiky e, v, pre pandémiu a ktoré sídlia v Európskej únii. A napokon tretí a posledný pilier sa týka poučenia sa, bezprostredného poučenia sa z toho, čo kríza priniesla, čo dobre fungovalo a čo musíme zlepšiť. Posilníme tie programy, ktoré osvedčili svoju hodnotu v kríze. Napríklad RESC EU alebo Horizont Európa, vytvoríme nové účelovo viazané zdravotné programy a podporíme našich partnerov posilnením nástroja pre susedstvo, medzinárodnú spoluprácu a predvstupovú pomoc. Ctené poslanky, nectení poslanci, súhrnom takto bude fungovať nástroj obnovy. Sústredí sa tam, kde sú najväčšie potreby a najväčší potenciál je to krátkodobá záležitosť a sústredí sa na prvé roky obnovy, zahrnie aj granty, zahrnie aj možnosť zálohovo investovať vyplatou peňazí vopred a zlepšením finančných modelov, ktoré vychádzajú z národných záruk. A nezabúdajme, že nezačíname na zelenej lúke. Nástroj obnovy doplní tri dôležité prvky bezpečnej siete, teda SHORE program, finančná dostupnosť e, fondov z Európskej investičnej banky a Európsky mechanizmus stability. Spolu s MFF toto bude ambícia, ktorú Európa potrebuje a ktorá zahrnie aj nové zdroje, ktoré potrebujeme v našom rozpočte. Komisia to navrhovala už v roku 2018 je to odpoveď, ktorá odráža naše spoločné hodnoty aj mechanizmus ochrany právneho štátu. Odpoveď spočíva na nevyhnutnosti, ale je zameraná na budúcnosť. To znamená, že odpoveď, e, ktorá sa narodila z tejto krízy, ale musíme e, investovať do budúcnosti. A je to len o solidaritu medzi krajinami a ľuďmi, ale Ide tu o solidaritu aj medzi generáciami. A dámy a páni, skôr či neskôr vedeckí pracovníci a výskumníci nájdú vakcínu proti koronavírusu, ale proti klimatickým zmenám žiadna vakcína nebude a preto Európa musí teraz investovať do čistej budúcnosti. Naše invest investície do oživenia majú svoju cenu a tou bude v podstate stále stúpajúci dlh. Ale pokiaľ už musíme zvýšiť e, dlhy pre naše deti do budúcnosti, tak aspoň by sme mali investovať tieto peniaze do ich budúcnosti. Je treba riešiť klimatické zmeny a je treba ich zmierniť. A preto Nemôžeme na konci krízy upadnúť späť do starých vzorcov, nemôžeme e, investovať do oživenia včerajšieho hospodárstva. Musíme odvážne využiť túto príležitosť, aby sme vytvorili zdravšie, modernejšie hospodárstvo, ktoré e, zaistí dobrú budúcnosť našich e, detí a ďalších generácií. A dámy a páni, nemôžeme len tak jednoducho vyriešiť všetky negatívne dôsledky tejto krízy, ale treba si priznať svoju zodpovednosť a teraz vyrovnať e, záťaž medzi jednotlivé členské štáty a je treba zaručiť, že toto obrovské úsilie e, v podstate bude priaznivé pre budúcnosť e, ďalších generácií. A to je naša úloha. Ja som pevne presvedčená, že naša jednotná Európa môže splniť túto e, úlohu. Nech žije Európa. Ďakujem. Grazie, presidente von der Leyen. Ďakujem, pán predseda. Vypočujeme si teraz predsedov politických skupín. Pán Weber, nech sa páči. Mm, v našej e, politic, v našom politickom prejave sme hneď začali s technickými podrobnosťami. Dnes to bude inak. Začnem z hĺbky, začnem s reformami. Madrid, ktorý... Lekár z Madridu, ktorý bol infikovaný, kým pomáhal pacientom. Ďalší lekári v konkrétnych mestách v Európe, ktorí pracovali na eh, nachádzaní lieku proti tejto nákaze. Toto sú hrdinovia tejto krízy žiadni politici, žiadne mediálne hviezdy. Nie, hviezdami boli teraz milióny Európanov, ktorí pomohli pri zdravotnej starostlivosti o nás všetkých. Ďakujem vám z hĺbky srdca všetkým vám. Žiadne slova nevyjadria našu vďačnosť. A teraz sme na rade my, politici. My teraz musíme si odviesť svoju prácu. EPP podporuje všeobecnú architektúru, ktorá tu bola načrtnutá, aby sme mali ambicioznú budúcnosť odrazenú v MFF a plán obnovy e, naozaj odráža úspech Európskej únie. Keď hovoríme o tejto architektúre, o tomto mechanizme pre politickú skupinu EPP je kľúčovým boj o demokratický rozpočet Rozpočet pre ľudí, rozpočet vychádzajúci zo solidarity medzi národmi Európskej únie, rozpočet, ktorý je čestný k ľuďom, ktorý má záujem o ľudí, stará sa, prejavuje starostlivosť o ľudí. Jedným z hlavných posolstiev je, a je to úspešné posolstvo, ide o to, že ľudia sa necítia byť zainteresovaní do európskych rozhodnutí, ako keby nejaká externá moc rozhodovala a nie Brusel. Nie, ľudia si musia uvedomiť, to je môj poslanec z Bruseli, ktorý rozhoduje o budúcnosti, o tom, ako sa vynaložia peniaze. Žiadny rozpočet nemôže fungovať bez demokratickej legitimity. To je jeden z hlavných princípov európskeho spôsobu života. Európska komisia nám slúbila, že takéto niečo bude fungovať. Dúfame, že splní svoj sľub. Dúfam, že medzi Európskou radou a Európskou komisiou nevzniknú inštitucionálne boje. Nie je teraz na to čas. Jednoducho demokratický princíp treba zachovať do budúcnosti. Druhá vec pre politickú skupinu EPP je dôležité si uvedomiť, že ľudia im nezáleží, akým politickým postupom dospejeme k výsledku, zaujíma ich len výsledok. A duch solidarity medzi Európanmi silne a my sa musíme naň spoľahnúť. Vychádzajme z neho v tom, čo chce napríklad mladá generácia, ktorú treba naozaj vnímať ústredným, ako ústredný bod. Za ostatných 12 rokov sme už zažili jav tzv. stratenej generácie v Európe. Milióny veľmi dobre pripravených, vzdelaných mladých ľudí nevidia šancu pre seba na trhu práce. Chcem podčiarknúť, že Európa si nemôže dovoliť ďalšiu stratenú generáciu v Európskej únii. Preto potrebujeme tieto investície. Európa musí mladej generácii dať nádej. Chcel by som počiarknúť, že toto je celé o MFF. Musíme plniť svoje sľuby. Jeden aspekt, ktorý treba zdôrazniť, je investície do budúcnosti, do klimatických zmien, silné investície do digitálneho sveta, do výskumu a vývoja, do vzdelávania, do boja proti rakovine alebo proti koronavírusu toto sú naše spoločné aktivity v Európe. Nezabúdajme na farmárov, na poľnohospodárov. Naozaj to musí byť férové pre nich. Kohezná politika, poľnohospodárska politika, to sú nástroje, kde e, solidarita v Európskej únii veľmi jasne sa prejavuje, kde ju jasno vidno. A napokon chcem e, zdôrazniť, že sa musíme e, zaangažovať do príprave budúcich riskantných núdzových situácií. Nebudeme schopní v budúcnosti sa vyhnúť ďalšej pandémii, také niečo slúbiť nikto nemôže, ale môžeme zabezpečiť, aby bola Európa lepšie pripravená, keď príde budúca pandémia alebo kríza. Flexibilitou, vlastnými zdrojmi, vytvorením nástrojov na rozhodný zásah ak sa pred nami vyskytne nečakaná situácia. Po kríze chceme vidieť zjednotenú Európu, kde všetky časti sa hospodársky obnovia. Chceme vidieť Európsku úniu, ktorá investuje do projektov budúcnosti, ktoré vytvárajú ekonomickú budúcnosť pre deti a po kríze chceme vidieť Európu na globálnej úrovni, ktorá sa dostala z krízy. Toto chceme dosiahnuť a to je taký Šumanov moment pre našu generáciu, ktorú si tento moment si zapamätajú. Veľmi jasne to musíme komunikovať. Potrebujeme odvahu. Odvahu sme videli u zdravotných sestier, zdravotných e, pracovníkov a lekárov, profesionálov. Takže je na rade sme my Ďakujeme. Pán predseda politickej skupiny teraz má slovo Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Chcela by som Eh, povedať, že som vďačná, že to môžem dnes byť eh, a osobne sa mi diskutovať. Máme za sebou veľmi obťažné týždne vo všetkých krajinách a mnohí z našich spoluobčanov prišli o život, mnohí z nich prišli o rodinných príslušníkov, o milované osoby a mnohí z nich eh, majú strach a, nej, a cítia neistotu v súvislosti s budúcnosťou. No a napriek týmto komplikovaným okolnostiam tento parlament naďalej pracoval zodpovedne a to vďaka predsedovi Sasolimu, ktorý ktorý zaručil, že tento parlament sa stal príkladom solidarity a taktiež vďaka všetkým úradníkom tohto parlamentu. Myslím si, že teraz už sme si vedomí našej historickej zodpovednosti pretože keď sa občania cítia bezútešne a cítia sa, že ich všetci opustili, tak potom prichádzajú ľahké populistické recepty, a aj recepty nacionalistov, no a v podstate prichádzame o demokraciu. Preto je dôležité rozhodnutie, ktoré musí padnúť v nadchádzajúcim dňom, dňoch. Napriek tomu, že e, na rade to vyzeralo tak, že všetci hádzali toto rozhodnutie z jedne, jeden na druhého a 23. apríla prišiel pozitívny signál, ktorý všetci občania pochopili, plán e, rekonštrukcie, a taktiež e, sa to všetko zapracuje do viacročného finančného rámca. Takže teraz je rada na komisii a okrem toho žiadam od komisie, aby bola ambiciozna. Zajtra budeme hlasovať o spoločnom uznesení a vyšleme, vyšleme dve jasné posolstva. Poprvé, posolstvo jednoty. Tento parlament je schopný prekonať ideologické rozdiely a národné rozdiely, aby sme pracovali v spoločnom záujme. Preto je dôležité, aby fond oživenia bol zapracovaný do viacročného finančného rámca, aby podliehal kanál e, dozoru tohto parlamentu. A preto je zásadné, aby parlament rozhodoval na rovnakej úrovni s radou. Druhé posolstvo bolo posolstvo ambicioznosti. Konvergencia, udržateľnosť, toto musia byť e, naše e, hlavné ciele, ktoré nesmieme stratiť zo zreteľa ohľadom teda toho, ako využívať tieto zdroje, tieto prostriedky. O to nás žiada naša spoločnosť, žiadajú nás o to naši mladí, ktorí nás žiadajú, aby sme neobetovali ich budúcnosť, pokiaľ by sme sa vzdali e, udržateľnejšieho modelu a taktiež zelenej budúcnosti. Žiadajú nás o to všetci aj na sociálnych médiách. Takže musíme počúvať občiansku spoločnosť, ktorá sa s nami spolupracovať na lepšej európskej budúcnosti, pretože Európa nie je naša, nepatrí nám, nie je to náš majetok a preto potrebujeme viac než kedykoľvek predtým všetku našu energiu. Taktiež nás žiadajú, aby sme neopustili tých najslabších a preto e, musíme vždy e, mať e, na zreteli aj sociálny pilier, ktorý chráni tých najslabších pracovné miesta, takže nemôžeme sa vzdať našich iniciatív v tejto oblasti. A taktiež je treba myslieť na spravodlivý digitálny prechod. Všetky tieto urgentné politiky taktiež idú ruka v ruke s tým, že žiadame o peniaze členské štáty. Viem, že je to ťažká chvíľa, ale musíme e, teraz zvýšiť strop pre vlastné zdroje a vydávať e, dlhopisy na oživenie. Musíme predovšetkým e, zaviesť pravidlá ohľadom e, pôžičiek, kreditov, aby to viedlo k hospodárskemu oživeniu. Hovorili ste pani von der Leyen o európskom semestri. Chcem pripomenúť, že naša politická skupina nedovolí, aby európsky semester sa nezaoberal napríklad environmentálnymi otázkami, sociálnymi právami a taktiež cieľmi udržateľného rozvoja Dámy a páni, treba si pripomenúť minulosť, aby sme sa z nej poučili, ale taktiež je dôležité sa pozrieť do budúcnosti. A preto by som sa chcela obrátiť teraz na Radu a na Európsku komisiu. V tejto chvíli máte skutočne veľkú zodpovednosť. Parlament je pripravený vás podporiť a pracovať bok po boku, ale len pokiaľ budete ambiciózni a pokiaľ nadradíte spoločné záujmy eh, národnej retorike. Takže ambície, odvaha, toto potrebuje naša Európa. Ďakujem. Grazie. la parola. domnule președinte Michel, domnule președinte, dragi colegi. Vážený pán predseda, vážený pán Michel, Robert Schuman povedal pred 70 rokmi, že Európa sa nedá vybudovať naraz, ale krok pokroku solidaritou a nie vyhláseniami. Zdravotná, zdravotnícka kríza, ktorú spôsobuje choroba COVID-19, e, rozpútala hospodárskú krízu a skúsenosť za ostatné roky nám ukazuje, že Európa sa vtedy rozvíjala, keď e, prijímala riešenia kríz, ktorým čelila. Po tejto kríze nebudeme len prebudovávať ekonomiky, ale Musíme hĺbkovo rekonštruovať a prijať nové zdroje, nové technológie. Jednoducho to bude hospodárstvo 21. storočia postavené na nových základoch. Musíme v ňom zohľadniť životné prostredie, digitalizáciu a strategické rezorty, vrátane zdravotníckého rezortu. Takéto jadro prebudovaných rezortov naozaj potrebujeme. Plán obnovy pre milióny občanov, ktorí prichádzajú o prácu, alebo prišli už o prácu a pre 100 tisícky firiem, ktoré zažívajú ťažkosti, pre podnikateľov, pre preťažené zdravotnícke systémy a pre sektory, ktoré zasiahla kríza, ako napríklad cestovný ruch, Plán obnovy by mal byť európsky vo svojom jadre a nemal by sa e, pozerať na klasické rozdiely sever-juh alebo východ-západ. Tento plán obnovy by mal byť výsledkom demokratických činov a počinov, ktoré Európsky parlament, ktorý je priamo volený občanmi, v ktorých by mal zohrať svoju úlohu. Nie len e, vynakladaním peňazí, ale hlavne vytvorením spoločnej vízie. Parlament je garantom konzistentnosti v tomto zmysle. Čím skôr sa treba vrátiť k fungujúcemu hospodárstvu s novými parametrami pre spoločnosť, ktorá sa opäť e, rehabilituje a vynachádza odznova po tejto kríze. Beneficienti budú musieť zažiť v reálnom hospodárstve, aké benefity prináša nový typ hospodárstva. Tí, čo prišli o prácu, by mali dostať možnosť pracovať naša podpora by mala zabojovať za to, aby sa e, viacročný finančný rámec s anglickou skratkou MFF vynaložil rozumným spôsobom. Ide tu o to, aby nevyhnutné zdroje, ktoré plynú do MFF, zabezpečili stabilitu európskeho rozpočtu bez toho, aby vyvinuli tlak na národné rozpočty. E, Ľudské práva a právny štát sú vecami, ktoré, o ktorých sa nerokuje, ktoré jednoducho vyžadujeme a takisto pri e, viacročnom finančnom rámci nepripustíme populizmus alebo extrémizmus. Ide nám o reálne zdroje, ktoré budú investované do ochrany právneho štátu, do ochrany našich hodnôt. Budeme e, sa musieť zomknúť a neizolovať sa jeden od druhého. Toto je voľba, ktorá je jedinou voľbou podľa mňa, jedinou odpoveďou. Naberme na takúto voľbu odvahu, stojíme za občanmi, ktorí za nás hlasovali v rekordnom počte iba pred rokom potrebujeme zareagovať vhodným spôsobom a kompetentným spôsobom my, Európsky parlament. Teraz treba preukázať, že máme odvahu, že splníme to, čo sme vyhlasovali, keď sme robili európsku kampaň, keď sme žiadali ľudí, aby verili v EÚ. Teraz to my musíme uviezť do praxe. Európa musí byť vybudovaná prostredníctvom solidarity a nie prostredníctvom vyhlásení a deklarácií. Ďakujeme vám za skupinu de- demokracie. Vážení kolegovia, komunistický režim v Číne sa snažil eh, najprv ukryť pravdu o koronavíruse, potom sa eh, snažili eh, tváriť, že to nie je až také vážne. Takže ukázalo sa, nakoľko sme závislí od Číny. Museli sme takmer prosiť, aby sme v Európe dostali ochranné prostriedky. Takže vďaka globalizácii sa z Číny stalo v podstate hospodárstvo tretieho sveta. Dostali sa tam vďaka dumpingu dumpingu, vďaka nekalým praktikám manipulovali trh a vďaka tomu taktiež, že boli e, západní politici naivní a teraz už e, e, o nich naše dlhy sa skutočne šplhajú do obrovské výšky a taktiež budeme v podstate kolonizovaní e, komunistickou diktatúrou obchodne, ale zároveň budeme aj politicky nimi dominovaní v budúcnosti postupne a preto musíme chrániť naše strategické sektory a infraštruktúru proti čínskym, e, čínskemu obchodnému preberaniu a taktiež infiltrácii. Nesmieme byť naivní voči Číne, musíme reindustrializovať Európu a predovšetkým po imigračnej kríze a po e, finančnej kríze zase to nemusia byť obyčajní ľudia, ktorí to celé zaplatia, takže musíme chrániť naše podniky, naše pracovné miesta eh, pred eh, čínskym importom. Ďakujem. eh, prezidente Širdevan. Ďakujem teraz eh, predseda Širdevan. Alebo prepačte, pán Lambert. Je je ne me sens pas déshonoré si vous m'appelez Martin Širdovan, c'est pas ça, mais... Keď ma budete volať Martin Širdovan, e, nevadí, alebo je to trošku hlúpe. Kolegovia už tri mesiace, sestričky, lekári, e, zdravotnícky personál, pokladničky, upratovači, e, dodávateľia cez Iber alebo Deliveroo a nepomínam všetkých, riskujú svoje životy, aby zabezpečili základné fungovanie našich služieb. Už tri mesiace európsky občania prejavujú veľkú mieru solidaritu. Starajú sa o starých ľudí, ktorí žijú sami, E, rozdávajú potraviny, žijú masky, starajú sa o deti a ďalšie aktivity. Už tri mesiace spoluobčania zobrali na seba svoju zodpovednosť, ale už sú netrpezliví a majú dôvod, pretože čo robili za tú dobu európsky lídry? Pán Mišel, som rád, že ste tu hovorili, že musíme byť solidárni a že musíme znižovať rozdiely medzi členskými štátmi Európskej únie, ale realita, keď sa pozrieme na aktivity štá, hlav štátov a e, vlád, ak sa pozrieme na solidaritu vo finančnom pláne, čo robia? Zdr- nedodržujú, nič nerobia, sú v pase a každý sa stavia to logikou, čo je pre mňa dobre. Už 10 rokov otázka solidarity sa riešila akoby morálna otázka, ako v Európskej únii boli dva tábory. Tie dobré členské štáty a tie zlé členské štáty, tí, ktorí e, páchajú chyby. Áno, samozrejme, grécky dlh, talianský dlh, španielský dlh, to sme neriešili bez chyb, ale holandská vláda jedna po druhej e, e, viedli skutočnú daňovú vojnu so zvyškom Európy. Nemecká vláda každou, e, kaž, celou silou bránila priemysel automobilový bez ohľadu na to, aké chyby oni robili. Škandinávsky bankový systém vypracoval spôsob, ako prať špinavé peniaze už 30 ročia. Gréci, Taliani, Španieli príjmajú oveľa viac utečencov ako ostatní v Európe a obsa obhajú hodnoty únie. E, v členskom štáte, e, v únii nájdeme všetky členské štáty, ktoré môžeme za niečo obviniť a každý prispieva svojou mierou. Takže mali by sme prestať moralizovať. Ide tu o samotnú existenciu Európskej únie. To projekt, ktorý vznikol pred 70 rokmi a ktorý bol postavený na solidarite. Táto solidarita bola motivovaná našim spoločným záujmom zabezpečiť udržateľnú prosperitu spoluobčanov, nájsť kapacitu obstať spolu pred globálnymi výzvami. Takisto je v našom spoločnom záujme vymyslieť, zafinancovať a zrealizovať spolu e, stratégiu e, e, hospodárskej obnovy. A to je jednoduchý princíp, každý podľa svojich kapacít, e, každému podľa jeho potrieb. E, spoločne si môžeme požičať a tak zafinancovať toto veľké dielo a spoločnou daňovou spravodlivosťou to potom môžeme splatiť. Parlament to správne pochopil. Obnovenie a ekologická zmena hospodárstva si vyžaduje komunitárne riešenie. Ak prehráme v tejto skúške vojn, eh, ohňom, prehrá menová únia a v konečnom svetku Európska únia. Európsky spoluobčania spravili svoj diel práce. Teraz je na vás, európskych lídrov, aby ste vyspravili spravili svoj podiel práce. Ak neobstojíte v tejto historickej výzve, kto vám odpustí? Ďakujem. Prezidente Lambert. Honorevo. Ďakujeme, pán predseda Lambert. Teraz pán Van Onderveld, Overfeld v mene EKR. Ďakujem, pani pán predseda parlamentu, kolegovia. Keď sa pozrieme na uplynulé týždne, tak si myslím, že sa nedá povedať, že e, Európa koherentne a včasne reagovala na pandémiu, ale dá sa to napraviť v nadsledujúcich týždňoch. Môžeme diskutovať ohľadom viacročného finančného rámca a o pláne oživenia. Čo sa týka plánu oživenia, tak tu v parlamente budeme zajtra hlasovať o texte, ktorý tiež e, obsahuje jasné načasovanie, toto je potrebné a moja politická skupina toto podporuje podpory. Samozrejme, pôjde o veľa peňazí, a to je normálne, pretože táto kríza je skutočne vážna a vyžaduje si veľkú e, rozpočtovú podporu, ale myslím si, často sa nevenuje dostatočná pozornosť veciam, ktoré nie nutne si vyžadujú peniaze, nestoja nič a taktiež musia byť zásadné v boji proti tejto pandémii a taktiež e, čo sa týka hospodárskeho oživenia. Čiastočne o tom hovorila pani von der Leyen, predsednička komisie, hovorila o záujmoch vnútorného trhu. Vnútorný je treba e, zdôrazniť, že vnútorný trh hrá kľúčovú úlohu pri oživení e, hospodárskych aktivít. Druhá vec, investície, tie sú samozrejme dôležité, súkromné, ale aj verejné investície. No a myslím si, že je na čase sa rozlúčiť s e, rigidným pravidlom Eurostatu, a Ehm, tak ako sme to robili doteraz, pretože toto skutočne brzdí dobre fungovanie hospodárstva. Tretia vec, a myslím si, že toto je vec, ktorá je stále dôležitejšia, potreba geopolitickej ochrany. Vidíme tu e, medzinárodné investičné fondy, skupiny, ktoré každý e, deň e, miliardy investujú na kapitálových trhoch, ale často v podstate tam vyvolávajú aj boje, vojny, takže je treba zaviesť silné opatrenia, aby sme alebo čiastočné e, dočasné opatrenia, aby sme e, zabránili napríklad e, prevzatiam niektorých strategických podnikov. Takže rozhodne netreba sa dostať do nejakej negatívnej špirály, pretože rozhodne o pár týždňov už príde zlepšenie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán predseda Širdevan. Ďakujem, pán predseda. Skutočne Filip nehovoril až tak zle. Možno pár viec z jeho prejavu by som tiež mohol využiť, ale teraz k môjmu vlastnému prejavu. Európska únia je teraz na rozcestí Buď e, pôjde naďalej e, sebevražedne e, kurzom šetrenia alebo stroskota, alebo vytvorí solidárne spoločenstvo 75%, 75 rokov po skončení druhej svetovej vojny a 70 rokov po Šumanovom vyhlásení, ale teraz je jasné, že musí prísť jasný politický signál solidarity a místo toho sa členské štáty medzi sebou hádajú už niekoľko týždňov, pán Michel. A práve teraz tí, ktorí by mali riadiť tieto spoločnosti, ehm, zaručili, že eh, nie sú dostatočne finančne eh, odmení napríklad zdravotní pracovníci, že nedostačujú sa štruktúra, infraštruktúra a pán eh, Weber, skutočne musíme im zaručiť lepšie životné a pracovné podmienky. Takže čo sa týka Európskeho samitu, je tam 240 miliard eur na, určených na stabilitu členských štátov a je to vo forme úveru a tak ďalej. No ale ja sa pýtam pani von der Leyen, čo sa stane, keď budú, bude opäť problém s dlhmi? Zase sa využije európsky ehm, mechanizmus stability? Čo urobí potom komisia? Odpäť e, odporúči, aby sa urobili škrty v sociálnom systéme, v zdravotníckom systéme, aby sa škrtali dôchodky. Opäť sa bude privatizovať štátny majetok a tí, ktorí už teraz nesú najväčšiu záťaž koronakrízy, tak potom opäť e, pre nich príde šetrenie Veď o tom sa hovorilo aj explicitne v rámci Európskeho semestra. Nehovorí sa v podstate o ničom inom takýmto spôsobom, než o škrtoch v sociálnom, v zdravotnom systéme. A Máme tu ďalej digitálnu zmenu a novú zelenú dohodu. A toto sú v podstate základné kamene ďalšej politiky Európskej um, základné kamene ďalšej európskej politiky. Takže potrebujeme, hovorí sa o investičnej ofenzíve, o privatizácii, ale je treba zvrátiť niektoré kroky, ktoré už týmto smerom začali. Máme tu veľkú otázku, ktorú si klademe asi všetci. Ako bude vyzerať sociálne a hospodárske oživenie v našej EÚ, ako budú prepojené. No a teraz rada má tú nevďačnú úlohu, tu e, vynaliesť kvadratúru kruhu. V podstate nie je to až len e, gramatická e, pardon, e, geometrická úloha, ale hlavne politická v tomto zmysle. Je, bude si toto vyžadovať na jednej strane väčšie príspevky členských štátov, budeme potrebovať skutočné vlastné zdroje, e, ďalej digitálna daň, e, daň z finančných transakcií a opäť opakujem, aby najbohatšie 1% európskeho eh, obyvateľstva platilo eh, väčšie dane, aby takto prispeli k znovu vybudovaniu európskeho hospodárstva. Takže máme tu eh, ten fond oživenia, o ktorom sa hovorí, tam je to zatiaľ dosť ešte nejasné, prostriedky neviem presne, ako to mám chápať, budú to nejaké úvery, alebo to pôjde priamo členským štátom. Pokiaľ to budú úvery, no už tak opäť tu bude vyššia šanca dlhovej krízy do budúcnosti, koronabondy, koronadlhopisy, toto by bol určite e, ten prvý krok a potom druhým krokom E, Európska centrálna banka, ktorá by priamo mohla poskytovať svoju podporu členským štátom. EÚ sa musí rozhodnúť, ktorým smerom sa vyberie, či opäť to bude šetrenie, alebo či pôjdeme cestou solidarity. Moja politická skupina sa 100% jasne rozhodla, že chceme podporiť európske, európske obyvateľstvo a chceme ich cestou solidarity. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Castaldo za nezaradených. Grazie presidente, colleghi. Il tempo è... Ďakujem, kolegovia. A je to niečo, za čo sa ani nedá zaplatiť. Keď sa to už raz minie, tak je to preč. Je to jeden zo štyroch inštrumentov fondu obnovy, o ktorom hovorím, ale bez toho, že by sme mali vlastné zdroje, tak to bude len kvapka E, vody v tom, čo je naozaj potrebné. E, naozaj viacročný finančný rámec, ak má naozaj fungovať, potrebujeme rozhodnutia. Tí, ktorí sú najťažšie postihnutí, e, by nemali vidieť alebo nemalo by sa od nich žiadať, aby ešte zvýšili platby do EÚ. Emisie, finančné transakcie. To treba všetko na novo premyslieť a takisto systém grantov. Musíme byť, byť rýchli, musíme mať odvahu, tak ako to urobili zdravotníci. Ich voľby mohli zachrániť život alebo prispieť k tomu, že niekto zomrel. Aj my musíme takto čeliť e, kríze vedno. Ďakujem za pozornosť. A teraz budú otázky. Pán prezident Michel. A ďalší, nech sa páči, pán predseda, pán prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi krátko chcem sa poďakovať za informácie, za správy, ktoré tu zazneli a krátko zareagovať poprvé. Bez ohľadu na to, čo hovoria extrémisti, populisti, demagógovia, ktoré sa vyjadrujú negatívne Európe, európska história je históriou, ktorá bezprecedensne potvrdila pridanú hodnotu cez prosperitu, právnosť, slobody. E, nesmieme prestať a musíme stále pripomínať tieto veci, ktoré Európania berú za samozrejme bez ohľadu na akúkoľvek demagógiu. Po druhé, všetci, všetci ste to povedali inými slovami, e, všetci sme konfrontovaní znovu, znovu a je to zodpovednosť tejto generácie, aby sme obstali. Áno, pán Weber, ja súhlasím s vašim názorom. Teraz nie je ten okamih, aby sme si tu konkurovali, kto je legitimný a kto nie. Európske inštitúcie sú demokratické. Európsky parlament priamo zastupuje európskych spoluobčanov a členské štáty, ktoré predstavujú, sú zastúpené štátmi a ktoré každý týždeň sú e, e, postavené pred zodpovednosť v národných parlamentoch. To musíme takisto rešpektovať a myslím si samozrejme, komisia by mala byť tým hnacím motorom politickým, ktorý by mal e, živiť túto európsku politickú diskusiu. Ja som o tom presvedčený a spolu s kolegami Európskej rade spravíme všetko, čo preto, aby sme tu sa nebili medzi sebou ako inštitúcie, aby sme zmobilizovali všetko, čo mám, aby sme si vrhnuli rukávy a e, bojovali za to, čo je potrebné, akú sumu potrebujeme v rámci vianočného finančného rámcu, akú finančnú pomoc potrebujeme v rámci fondu obnovy, ako musíme prerozdeliť záruky a úvery čo je užitočné pre európskych spolupčanov, ako uspeme v digitálnej agende, ako uspekujeme ku klimatickej agende. E, tieto problémy, e, ktoré boli predtým, nezaniknú, sú tu a musíme dať nádej, pretože Európa preukázala, že tu máme talenty, máme inteligenciu, máme zdroje. Ľudia, spoluobčania sú hlavným zdrojom a našou zodpovednosťou je obstáť tejto výzve. Ja som presvedčený o tom, že tú ruku, ktorú tento parlament e, nastavil e, alebo e, podal, Európskej rade príjmame a budeme s vami spolupracovať tak, aby sme úspešne všetci obstali v tejto výzve. Ďakujem pekne. Michel. Ďakujeme, pán prezident Michel. A teraz pani Mures, pán Mures, a nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, kolegyne, kolegovia. Od začiatku európskej krízy, tejto krízy, Európska Únia pomáhala, kde to bolo potrebné. Umožnili sme personálu zdravotníckému, lekárom, aby pomáhali tam, kde to bolo potrebné, vybavením, ktoré sa pridelilo tým krajinám, kde to najviac ľudia potrebovali a európske fondy, kde mohli byť alokované najefektívnejším, najflexibilnejším spôsobom. Európska komisia navrhla dobre opatrenia, parlament ich podporil a teraz musíme pozerať do budúcnosti. Musíme urobiť najlepšie rozhodnutia. Všetky inštitúcie Európskej únie sa musia zapojiť. Poslanci Európskeho parlamentu pochádzajú zo všetkých regiónov Európy, sú blízko občanom a preto hovoríme, že chceme, aby Európsky parlament bol zapojený do vytvorenia e, fondu obnovy do plánovacej fáze, do fázy príjmania, do fázy realizácie plánu obnovy. Pretože takto by sme mohli vytvoriť lepší fond, nie tak ako v členských štátoch, kde všetko navrhne vláda a parlament to len schváli. Príjmaj, príjmame uznesenie piatich politických skupín, kde sa hovorí, že žiadame ambiciózny plán obnovy a chceme, aby sa peniazmi pomáhalo v teréne, priamo, kde treba, aby sa znížilo bremeno, ktoré je na bedrách členských štátov EÚ a nezvy, aby sa nezvyšovalo finančné zaťaženie ďalšími tzv. vlastnými zdrojmi. Pracujme pre viacročný finančný rámec orientovaný na budúcnosť, ktorý má iné priority než tie, ktoré mal pred krízou. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám, pán. Ďakujem, kolega Murešan. Teraz pán Ertug na minútu a pol. Mikrofón. Ďakujem, pán predseda, vážená pani predsednička komisie, kolegovia. Tiež by som chcel na úvod poďakovať mnohým lekárom a lekárkam, zdravotníckým pracovníkom a nezabúdam ani na našich e, všetkých rodičov, ktorí už e, celé mesiace majú deti doma, musia sa tam o nich starať a vyučovať ich a možno nemajú niektorí ani záhradu. Tým by som chcel predovšetkým poďakovať. Myslím si, že v časoch e, držania sociálneho odstopu je to e, veľmi dôležité, čo ste popísali, pani e, predsednička komisie. Ďakujem vám za to a myslím si, že skutočne je zásadné, že členské štáty musia prispieť finančne lepšie, pretože v opačnom prípade to bude, pán Mišel, veľmi škodlivé. Takže minimálne 2 vlastných zdrojov, teda tá zmena e, vrchnej hranice je rozhodujúce, aby tie ciele, ktoré ste popísali, taktiež išli ruka v ruke s, so správnymi mechanizmami a nástrojmi. Hovorili ste o digitalizácii, to je správne, potrebujeme novú mobilitu, potrebujeme investície tam, kde dávajú zmysel do umelej inteligencie a myslím si, že netreba zabúdať, a tu chcem poďakovať Európskej komisii, že cesta, na ktorú ste sa pustili dnes, že postupne sa začnú otvárať hranice, aby sa posilnil aj e, cestovný ruch. Toto je správna cesta. Ďakujeme vám za to a e, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Ďakujeme kolega Ertug a teraz na dve minúty bude hovoriť kolega Garikáno. Ďakujem. Ako bojujeme s vykorenením tento pandémie, Zároveň aj čelíme za naj, najväčšej hospodárskej kríze za ostatných 100 rokov a musíme mobilizovať obrovské investície, verejné investície. Žiaľ, naše členské štáty z tejto veľkej eurokrízy vychádzajú také zadlžené, že nemôžu pomáhať pri tomto investovaní. Riešenie je, že Európa sa postaví tejto výzve a tento Šumanov plán, tak by som ho rád nazýval, dúfame, že sa uskutoční. Parlament navrhuje, že aby Európska komisia e, navrhla balík 2 biliónov eur a dlhopisy obnovy nám umožňa investovať do tzv. Green Deal ekologického, do zdravotnej starostlivosti a ďalších priorit pre občanov EÚ. Ako odfinancujeme takýto plán? Ponúkame tomuto parlamentu, politickým skupinám tomu, to, tohto parlamentu dohodu. Hovoríme, chápeme, že naozaj máte obmedzenia, že je ťažké pre vás uhradiť svoje príspevky do rozpočtu EÚ, tak prosím, mm, podporte tieto dlhodobé pôžičky, ktoré budú vyplatené novými zdrojmi, digitálne firmy, ktoré ne, Platia toľko, koľko by mali, znečisťovateľia, ktorí neplatia toľko, koľko by mali. E, pani predsednička komisie, je to hospodársky rozumné, pretože túto investíciu potrebujeme a je to politicky možné. Zajtra bude sa hlasovať a my vieme, že je možné tento ambiciózny plán schváliť a je to aj finančne možné, pretože naši občania hľadajú dobré e, prostriedky investovania do budúcnosti pred 70 rokmi, vážená pani predsednička, milí kolegovia, pán Robert Schumann povedal, že potrebujeme, aby Európa bola niečím konkrétnym. Teraz urobme tie konkrétne kroky, aby sme vybudovali Európu, ktorá pozerá vpred. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme, kolega Garikáno. A teraz na minútu a pol kolegyňa Donato. Ďakujem pekne pán predseda. Vlastné zdroje EÚ e, vlastne prichádzajú z členských štátov cez vybranú DPH a HDP. Nové zdroje, ktoré sa tu spomínajú, e, budú v podstate boli zastavené z veto cez silnú lobby. ECB ich nemôže financovať priamo. Iné formy vlastných zdrojov by takisto nemali byť ďalšou daňou e, európskych spoluobčanov. Nový viacočný finančný rámec, na ktorom musí stavať európska solidarita, umožní len teda malú časť zdrojov, e, ktoré sa zaplatia, a potom vrátia členským štátom. Tieto hospodárstva už financujú vlastné štáty, e, financujú e, či už eurodlhopisy alebo štátne dlhopisy a v rámci nového systému sú možné požičky. To znamená, že členské štáty sa viac zadlžia a v podstate náklady na krízu ponesú opäť raz občania, zaplatia opäť raz občania. Spolobčania nemôžu pracovať, pretože je pandémia. Kto bude teda produkovať príjem na splátenie dlhu? Kolegovia, Európa nemôže takto pokračovať e, samými sloganmi bez výsledkov. Ak chceme naozaj zásadným spôsobom zmeniť rozpočtový mandát ECB, alebo nájsť riešenie, tak aby sa to týkalo všetkých. To budú len prázdne slogany a nedosiahneme žiadny pokrok. Mnohí spolupčania už ostali v podstate pozadu. Ďakujeme a teraz pán kolega Enkhout na dve minúty. Ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým. Opäť sme počuli, že je potrebné bezprecedentne konať, že je to hlboká kríza, tak ako sme nikdy ešte nezažili. Ale teraz potrebujeme riešenia a príliš často Európa príliš slubovala a málo prinášala, čo sa týka solidarity a vzájomnej pomoci. A tentokrát to nemôžeme spraviť znova. Určite nie, pretože sa veci odkladajú na neskôr. Týždeň po týždni sa všetko odkladá na neskôr a očakávania len stúpajú, stále sú vyššie. Čiže očakávame plán a my ako parlament, podstate ukazujeme cestu, ukazujeme, že 5 politických skupín, politických skupín rôzneho, rôznorodého politického spektra ponúkame riešenia. A podpísali to už e, e, poslanci od e, Rumunska po Nemecka, z Talianska po Holandsko, od Španielska po Belgicko. To svedčí o tom, že dokážeme prekonať naše rozdiely a dokážeme nájsť zmysluplné riešenia, politicky zmysluplné a hospodársky zmysluplné riešenia. My navrhujeme dlhopisy cez tieto dlhopisy môžete zafinancovať obnovu a transformáciu fondy obnovia transformácie. To je dôležité. Nechceme sa vrátiť do situácie, ako by sa nič nebolo dialo. Ide o to, aby tieto dlhopisy boli kryté vlastnými zdrojmi a tie vlastné zdroje by mali pokryť nielen úrok, ale aj celé splatenie dlhopisu. Tomu hovoríme skutočná tzv. mutualizácia, vzájomné znášanie rizika. Do toho by sme mali investovať. A investovať by sa malo do ekológie, do digitalizácie. A programy musia byť demokraticky overované a mali by sme sa postarať o to, že by to malo v podstate podstate e, riešiť ciele rodovej rovnosti, biodiverzity a mali by tie peniaze tým ľuďom, ktoré boli najviac postihnutí krízou, či už sú to chudobní, ženy, pracujúci spotrebitelia či rodiny. A na záver, takisto hovoríme, že pravidla štátnej pomoci musia byť v tom istom duchu. A tu už minulý týždeň komisia predlžila štátnu pomoc do konca roka bez akýchkoľvek podmienok. To je zlý signál. Musíme všetky peniaze dať dohromady a všetci ísť spoločným smerom a naozaj posilniť hospodárstvo a posilniť nové hospodárstvo. Ďakujem. Ďakujem, kolega Eichhout. A teraz pán kolega Financa, Financa na minútu. Presidente, abbiamo il dovere di dire... Vážený pán predseda, našou povinnosťou je hovoriť pravdu. Príliš veľa podnikov skrachovalo, je tu sociálna pohroma a Európa mešká. Je to trestuhodné. Sedíme tu v akejsi slonovizovej veži a hovoríme o e, miliardách a biliónoch, ktoré neexistujú. Pani van der Leyenová, ECB nedá nič e, a čo Euroguru skupina ponúka je príliš malo, príliš neskoro a budúca kondicionality a podmienky nie sú jednoznačné. Potrebujeme rýchlo fond obnovy, musí byť veľký a musí vychádzať z grantov, z darov. Zabudnime na nejaké pôžičky. E, európske podniky už sú zbankrotované e, hovoríme o národných príspevkoch, potrebujeme zdroje na E, zdroje, ktoré by mali platiť internetové veľké firmy potrebuje, a ktoré sú v Európe a neplatia dania, nedržujú sociálne normy. E, malé stredné podniky už sú vysoko zadlžené a vysoko zdaňované. E, musíme, nemôžeme brániť včerajší svet, musíme budovať budúci svet. Ďakujeme, kolega Financa. Teraz pán Omarší. Monsieur le président, merci. No- My pre našu diskusiu nemôžeme jednoducho vynechať e, rozhodnutie ústavného nemeckého súdu, ktorý e, hovorí, e, ako by sa nahrádzal Európsky súdny dvor. Toto rozhodnutie je veľmi, veľmi závažné. Žiadny európsky národ nemôže akceptovať, aby mu nejaké európske právo diktoval ústavný súd jedného členského štátu. Potom zajtra to bude tak, že každá legislatíva EÚ bude musieť počkať 20, na 27 rozhodnutí národných súdov? Ak to akceptujete, kolegovia, to znamená, že to bude začiatok konca únie. Európa potrebuje veľký plán obnovy a solidarity ktorý bude stavať na súdržnosti. Takisto potrebuje Európsku, Európsku centrálnu banku, skutočnú Európsku centrálnu banku a nie nejakú banku, ktorá bude podriadená politickým rozhodnutiam v Berlíne. Je tu tlak tohto rozhodnutia nemeckého súdu pred Európskym súdom v podstate obmedzuje rozsah nastavenia plánu obnovy. To nemôžeme jednoducho akceptovať. Nemôže to nikto akceptovať ani Angela Merkel mimochodom, ktorá by mala konečne sa jednoznačne vyjadriť. A preto vyzývame Európsku radu, aby jednoducho zmietla zo stola toto rozhodnutie nemeckého súdu a budovala na solidarite a súdržnosti, tak ako to žiada spoločné uznesenie, ktoré podporím. Ďakujem. Ďakujeme kolega Omarži. A teraz na minútu kolega Puždemon Ikasamacho. Ďakujem. Európska únia je vystavená závažnému riziku, e, že to nebude užitočný projekt pre občanov, ak nedokáže poskutnúť riešenia. Riešenia musia byť hospodárske a sociálne. Keď E, je hospodárstvo slabé, mobilizujú sa zdroje a vymáha sa dlh. Avšak, keď sú oslabené ľudské práva, a obmedzené ľudské práva, kto zaplatí za ľudské práva? Ľudské práva sú dnes Európskej únie ohrozené viac, ako tomu bolo včera. A ešte stále sú tu politickí väzni, ktorí by mali byť okamžite prepustenú od Juliana Sanža E, pod katalánskych e, bojovníkov za nezávislou. Dnes Amnesty International opätovne vyzýva k prepusteniu Jolly Kušarda a Jordi Sancheza. Má Európska únia plán na to, ako zachrániť demokraciu, keď v prípadoch, kedy bola ťažko poškodená táto demokracia? Ďakujeme. Kolega Poždemo Ika Samacho. A teraz pán Ferber na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, vážne kolegovia a kolegyne. Keď staviate dom, tak na začiatku nebudete rozhodovať ako prvé o tom, akú farbu bude mať strecha. Musíte najprv s architektom prebrať, ako bude ten celý dom vyzerať a musíte urobiť radné základy. Ale čo mi chýba momentálne v tejto diskusii, to je odpoved na otázku, aká je európska pridaná hodnota, ktorou môžeme prispieť my, okrem toho, čo členské štáty už správne začali robiť. Tak, aby na konci tieto veci si neprotirečili, ale zapadali jedna do druhej. Takže musíme mať e, tému 1, e, tému 2, musíme sa zaoberať otázkou, aké sú na to správne nástroje. No a ja chcem povedať e, otvorene, že nič nové som tu nepočul. Už celé roky hovoríme o týchto veciach a ja si nedokážem predstaviť, že pokiaľ sa zamestná pár daňových úradníkov, takže sa tým zaručí budúcnosť Európskej únie. Treba byť um, úprimný, e, taká daň z finančných transakcií, kde e, chce na tom spolupracovať len pár členských štátov, to predsa nič nevyrieši. Musíme byť realisticky v tejto diskusii. No a po tretie, milí kolegovia, kolegyne, e, ja mám taký dojem, že aj v prípade tohto uznesenia ide o to, ako čo najrýchlejšie, čo najviac a bez podmienok poslať peniaze členským štátom. Takže, milí kolegovia, týmto v podstate otvárame súd, ktorý už nikdy potom nezavrieme, takže mali by sme mať tematicky jasne ohraničenú diskusiu a povedať, o čom budeme konkrétne zatra rozhodovať. Ďakujem. Ďakujem kolega Ferber. A teraz na minútu a pol kolegyne Gardia Saval Rujal. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pravda, že diskutovať, e, jednať o tomto uznesení, to bola veľká výzva, pretože bola veľká e, pravdepodobnosť, že to zlyhá, ale podarilo sa nám dohodnúť a pracovali sme konštruktívne všetci, čo sme rokovali, pretože nás e, motivoval spoločný cieľ zachrániť dôstojnosť európskeho projektu a zachrániť životy ľudí. Skutočne máme len veľmi krátku lehotu a bola to teda výzva vzhľadom na tento parlament, ale chcela by som chcem podať pár vecí. Predovšetkým rade. Pokiaľ v tomto parlamente sa podarilo dohodnúť piatim politickým skupinám, tak sa musí môcť vedieť dohodnúť aj rada. Druhá eh, vec pre komisiu. Počuli sme váš návrh. Nebojte sa navrhnúť masívnu mobilizáciu verejných peňazí, pretože tento parlament vás podporí. Silný viacročný finančný rámec, ktorý bude investovať do budúcich politík a plán oživenia s masívnymi investíciami, ktoré bude EÚ financovať. Hovoríme o tom, že je treba podporiť e, dopyt a tiež transformovať náš sociálny model. A to znamená aj e, fiškálnu daňovú revolúciu, lebo to je jediná správna a možná cesta je treba to urobiť čo najrychlejšie, ale zároveň čo najlepšie, lebo máme len jednu šancu. A preto e, trváme takto na e, tom núdzovom pláne, pretože nemôžeme, e, nemôže sa stať, aby tá urgentnosť zabranila to, aby sme urobili všetko, čo je potrebné. No a teraz vieme, ako sme urobili veci zlé v rámci minulej krízy a nesmieme to opakovať. Takže je treba sa rozhodnúť, čo je treba urobiť, aby sa zachránili životy ľudí, pretože to je to najdôležitejšie. Ďakujeme, kolegyňa Gardia Saval Rubial. Teraz kolegyňa Sežurne na dve minúty. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. E, čo sa týka prezentácie predsedničky komisie a návrhov, ktorá nám predstavila, najmä minulý mesiac kolegovia Európsky parlament prijal veľkou podporou uznesenie, ako reagovať na krízu covidu. Zobrali sme na svoje plecia svoju zodpovednosť, prejavili sme a spravili sme zo solidarity základný predpoklad preto, aby Európska únia obstala v tejto výzve a pomohla všetkým európskym spoluobčanom. Táto solidarita Solidarita je požiadavkou, nevyhnutnosťou. V tomto istom hemicykle, mimochodom som bol veľmi rád, že to uznesenie bolo veľmi kvalitné, pretože Európsky parlament počúval európskych spoluobčanov. Ponúkli sme riešenie jasné, do, hotové, šité na mieru rade a e, v vystúpení predsedu zaznelo to, čo sme my už navrhovali v minulom uznesení. Čo sa týka princípu solidarity v našom uznesení, mimochodom to bude takisto a rada s tým súhlasí, ale chcem pripomenúť mimochodom to, čo povedal Robert Schumann, Európa je jednoznačne záležitosť solidarity, ale solidarity faktickej. A solidarita faktická, priatelia, to znamená podporu členských štátov, ktoré boli najviac postihnuté koronavírusom. Bez ohľadu na to, čo povedia národné súdy, či sú to pôžičky, transfery, nepochopila som celkom dneskam pani predsedničku. Faktická solidarita je pre, e, e, fond a plán obnovy cez prechod, e, recovery bond, zelená dohoda, európska suverenita, faktická solidarita, to sú takisto nové vlastné zdroje. Celkom som nepochopil, čo sa spraví s týmito novými vlastnými zdrojmi. Chcel by som povedať rade aj komisii, aby sa im netriasla ruka. Nesmie sa vám teraz triasť ruka. Pozorujú nás pozerajú sa na nás národní kolegovia, národní poslanci, ale aj spoluobčania európsky. Tento parlament si uvedomuje, že to nie je ľahké, že musíme vypracovať riešenia, ale v tomto hemicykle takisto vieme, že e, hist, dejiny sú e, e, neoblomným sudcom a veľmi často slabosť považujú za zradu. Ďakujem. Teraz pán kolega Kús na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, keď nám kríza niečo ukázala, tak práve to, že Európska únia je na nič krízový manažer, pretože všetkým je jasné, že e, rizikové oblasti boli lokálne obmedzené a e, v podstate boli, bola zaťažná na e, okresy a na regióny a my sme solidárne dobre zvládli krízu aj cezhranične. No ale teraz chcete obrovské dôsledky krízy na európskej úrovni odstrániť obrovskými sumami peňazí. Takže v podstate e, toto sú len nejaké zbožné priania, pretože v niektorých krajinách nie o 30%, ale o 100% e, musia sa tam navýšiť e, navýšiť investície. Takže e, toto bude stať ešte viacej naše vlastné deti a to je problém, o tom hovorila aj pani von der Leyen. Pokiaľ chcete poslať peniaze na konto našich detí do budúcnosti, tak sa vyhnite eurobondom a robte všetko, čo sa dá robiť e, preto, aby deti mohli ísť čo najskôr zase do školy. Ďakujem. Ďakujem kolega Kus. A teraz kolega Andrej, som tiež na minútu. Ďakujem. E, Teraz e, stojíme na Prahu najväčšej hospodárskej krízy od druhej svetovej vojny a milióny Európanov sa boja svoju budúcnosť, prichádzajú o pracovné miesta, sú chudobní alebo chorí. Korona nezastihla všetkých rovnako, alebo nepostihla všetkých rovnako. Tí najslabší sú viac postihnutí než tí e, silnejší, ale pokiaľ nás táto kríza rozdelí, tak to bude mať negatívne dôsledky pre všetkých, preto je treba konať a je dobré, že tuto v parlamente ukazujeme, že veľkou väčšinou môžeme schváliť silné uznesenie. Máme tu dvojmiliardový plán. Nesmieme totiž opakovať e, negatívne dopady finančnej krízy. E, miesto privatizácie môžeme, musíme investovať do našich zdravotníckých systémov, a potrebujeme klimaticky spravodlivú infraštruktúru a taktiež potrebujeme európsky rozpočet, ktorý bude štruktúrálne silnejší a preto by som chcela apelovať na pani von der Leyen. Nenachádzate nejaké riešenie, ktoré o dva roky už sa nebude financovať a opäť sa začne zase všade škrtať, pretože takto sa nedá proti kríze bojovať. Teraz je to všetko na vás. Ďakujem. Ďakujem kolega Andresen a teraz kolega Žonca. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. E, Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Dráma tejto pandémie paradoxne nám môže pomôcť v kroku vpred. Môže to byť spúšťač toho, aby sme opravili to, čo nesprávne funguje v EÚ. Môžeme zabojovať s daňovými podvodmi v EÚ. Napríklad Holandsko má dobrú stratégiu v tejto veci a mali by sme takisto preskúmať štátna pomoc, štátnu pomoc, pretože sú veľké rozdiely medzi jednotlivými štátmi a to e, ničí spoločný trh. Musíme sa postarať o to, aby e, neexistovali daňové ráje a všetky možné e, odbočky a úhyby pri zdaňovaní, pretože to všetko sú peniaze, ktoré potrebujeme na rozumné veci. Máme všetci šancu ponúknuť pôžičky a granty, ale nezabúdajme na koheziu, na sektor dopravy, na malé a stredné podniky a na poľnohospodárstvo. To je základ budúceho úspechu, to je základ obnovy. Ďakujem. Fin. Ďakujeme kolega Žonca a teraz na minútu kolegy, ďalšia kolegyňa Kundúra. O Šuman prina po 70 chronia είπε ότι Takže ukázalo sa, že Európa nemôže byť len tak rýchlo oživená, pokiaľ nebudeme pracovať na e, infraštruktúre a potrebujeme skutočnú de facto solidaritu. No a skutočne toto je veľmi aktuálna téma. Nachádzame sa práve na križovatke musíme sa vydať cestou solidarity, pretože tu máme riziko, že stratíme to, čo sa budovalo posledných 70 rokov. V Európe prevládajú dnes národné záujmy, e, krajiny sa snažia vládnuť hospodárskou silou a vládne nám tu právo silnejšieho. Takže musíme ukončiť túto situáciu a naša reakcia na túto krízu musí byť taká, že vypracujeme štedrý plán oživenia, kde sa budú podporovať tí, ktorí to potrebujú eh, podporou a nie tým, že sa im budú robiť ďalšie dlhy. Potrebujeme takú situáciu, kde nebude rozhodovať len jedna najbohatšia krajina. Potrebujeme skutočnú demokraciu, kde Európsky parlament bude eh, rozhodovať na rovnakej úrovni s ostatnými ohľadom tohto plánu oživenia. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Kontúra a teraz kolegyňa Begin na minútu a pol. Presidente. Kolegi, il recovery fund sarà... E- Ďakujem, pán predseda. Fond obnovy bude zásadný pre rekonštrukciu Európy, musí vydávať cené papiere a odfinancovať sa na trhu, aby bol možný, bolo možné e, vyplatiť z neho 15 e, tisíc biliónov eur toto musíme podporiť takisto ako zdaňovanie veľkých e, korporácií. Tento fond sa musí rozbehnúť hneď, netreba zdlhavé rokovania o ňom a Európska únia sa musí naučiť reflektovať novú situáciu. Dopad choroby COVID-19 musí byť pridaný ako indikátor do pridelovania peňazí a takisto by sme chceli využiť e, zvýšenie kofinancovania na európskej úrovni na 90 až 95 všade, kde to je nevyhnutné. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Európa má strategickú príležitosť tejto kríze COVID-19. Dnes, 70 rokov po Šumanovej deklarácii, máme možnosť, povinnosť a česť vytvoriť bezprecedentnú odpoveď e, pre našich občanov. Jedným slovom, zjednotiť Európu. Ukážme svetu, čo spolu dokážeme. Ďakujem. Ďakujem kolegyňa Begin a teraz na minútu a pol kolegyňa Nibler. Ďakujem pán predseda, pán podpredseda komisie, kolegovia, kolegyne. Korona a jej dôsledky, toto je historická výzva, aj viacročný finančný rámec a plán oživenia na toto musia reagovať. A chcela by som povedať tri veci. Poprvé, vzhľadom na krízu nemôžeme strácať zo zretela budúcnosť po jej skončení. Potrebujeme investovať do výskumu, do digitalizácie, do e, inovatívnej implementácie zelenej dohody. Toto musí byť riadne zakotvené v novom rozpočte e, bez ohľadu na koronu. Po druhé, treba zaručiť, že e, oživenie a nebude môcť byť, a tieto prostriedky nebudú, myť, myť, nebudú môcť byť zo strany členských štátov používané na to, aby sa v rozpočte platali nimi diery. No a po tretie, aby sa všetko toto zaručilo, potrebujeme transparentnosť, potrebujeme mať e, demokratické právo spolurozhodovania v tomto pléne. A chápem, že v krizovej situácii je impuls rýchlo konať a rýchlo sa rozhodovať, ale myslím si, že práve v tejto situácii je extrémne dôležité, vzhľadom na sumy, o ktorých tu hovoríme, aby bola zaručená parlamentná demokracia, aby sme mohli tento priestor sprevádzať a aj spolu rozhodovať o tom, ako sa tieto prostriedky využijú. Takže chcem apelovať na komisiu a na radu, aby nám zaručili ako parlamentu alebo zobrali do úvahy naše právo spolu rozhodovania. Ďakujeme kolegyňa Nibler a teraz na minútu a pol kolega Fernández. Ďakujem, pán predseda. Európska komisia nám 6. mája mala predstaviť návrh na e, obnovu viacročného finančného rámca a tomuto parlamentu taktiež e, ponúknuť mocný fond oživenia, ale komisia toto neurobila a teraz nám prináša nejaké poznámky a iní hovoria, že formálny návrh nebude až do konca mesiaca. Takže chcel by som komisii povedať, že to je absolútne neakceptovateľné. No a keďže je to neakceptovateľné, E, tak tento parlament je v podstate takmer jednomyselne e, jednotný. Máme naše uznesenie a žiadame európsku solidárnu a rýchlu reakciu na túto krízu, tak aby ste vytvorili riadny plán oživenia vo výške aspoň 2 miliardy eur, aby tam e, bol Európsky fond, ktorý bude financovaný spoločným dlhom a aby sa tieto, aby táto podpora poskytovala pomocou hlavne priamých transférov, eh, pardon, priamých transférov. Takže komisia nám musí eh, nám nesmie predstavovať takýto návrh eh, plný rôznych neznámych, pretože toto ohrozuje nielen komisiu, ale aj náš celý európsky projekt. A chcel by som apelovať na komisiu, aby nečakala na radu a aby nám parlamentu poskytli konkrétny návrh. A jednotný parlament e, vysiera ruku ku komisii, aby sme mohli lepšie e, spolupracovať. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega Fernández. A teraz na dve minúty kolega Ferhovstad. Uh, Musím vám povedať, že po intervencii pani van der Leyen vidím len to, že sa nič nezmenilo. Robí sa len to, čo sa dovtedy robilo. Dúfam, že sa budem míliť, keď si prečítam prvý dokument komisie. Je to starý trik. Je to tak, že všetko beží ako dovtedy. Uh, veľké zálohové platby, frontloading, a viac a viac toho istého. 45 krát sa komisia snaží zväčšiť sumu peňazí, dokonca ani Ježiš, keď e, rozmnožil ryby, sa neopovážili rozmnožiť 45 násobne, ale komisia sa na to odvážila. Je to typické pre byrokraciu, typické ako funguje byrokracia, pani von Leyen zase zvyšuje stropy a žiada e, jednoducho garancie od členských štátov EÚ. Všetky členské štáty predsa budú v dlhoch, v deficitoch. Nemôžete im zvýšiť pri spevky do Európskej únie alebo žiadať o záruky do budúcnosti. Čo potrebujeme urobiť je vytvoriť nové vlastné zdroje. To nie je vynález, financovanie Európskej únie vždy vychádzalo z vlastných zdrojov, z DPH, digitálnej dane, ktorá sa teraz navrhuje z cieľ, a pri znečisťovaní napríklad, preto, že sme dali rabat v 80. rokoch sme s tým prestali a demokratické financovanie utrpelo. A teraz práve je najlepšia chvíľa, aby sme to definitívne zastavili a vytvorili skutočné financovanie pre Európsku úniu. Problém, pán predseda, nie je ani v tom, že na čo sa peniaze vynaložia. Tá časť je jednoduchá. Najdôležitejší problém je, odkiaľ na to zobrať. Ako sa to zaplatí? Zajtra na vašom stretnutí žiadajte nové riešenia, pretože to žiada uznesenie Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Pán Ferhofštát a ďalším rečníkom na minútu a pol je pán Rinaldi. Ďakujem pekne, pán predseda. Z Európskej únie znie priam delostrelba e, opatrení proti pandémii a aj finančných opatrení, ale nevieme, či jednoducho sa to všetko splní, to, čo sa sľubuje, či zdravotnícke systémy budú môcť byť takto financované a či e, v memorande z 8. mája e, taká, taká výstraha, ktorá zaznela, všetko toto neutlmi. Ide tu len o financovanie alebo aj o granty? Odkiaľ prídu záruky z európskeho rozpočtu, ktorý je 0, niečo alebo to bude percento z rozpočtu členských štátov EÚ. Pani Jaurová, ktorá je podpredsednička komisie, povedala, že od 1. januára 2020 sa toto všetko rozbehne, takisto fond obnovy a ako využijeme metódu finančného vyvažovania. Takže pán Juncker už niečo takéto navrhoval, to bolo 300 miliónov a nikto tu neuzrel e, svetlo dňa. A čo malé a stredné podniky? Čo kondicionalita? Čo všetky tie technické podmienky? Ako prijať nástroje. Už sme premrhali veľa drahoceného času na reči a medzi tým padajú na kolena firmy a malé a stredné podniky. Sme v situácii, ako keby bola vojna. Potrebujeme e, iné nástroje ako v časoch mieru. Hospodárstva kolabujú potrebujeme mimoriadne nástroje, napríklad priame financovanie Európskou centrálnou bankou. Ďakujeme pekne, pán Rinaldi. Ďalším rečníkom na minútu, pán Kochmo. Priatelia, viete, vieme všetci, rozpočtová otázka nie je čisto iba účtovná otázka, ale pre všetkým politická otázka. V čase krízy rozpočtové otázky sa ešte o to viac stali otázkami, ktoré predurčujú všetky ostatné. E, Mm, v podstate nemáme vlastné zdroje a tým máme prázdne ruky. E, nebudeme mať zdroje, príjmy nebudeme môcť konať. Nikto by nemal súhlasiť s takýmto zbavením sa demokracie. Európa nemôže v podstate byť bez daňových a rozpočtových prostriedkov. Musíme mať vlastné zdroje v skutočnosti, musíme sa politicky vyzbrojiť na to, aby sme ostáli pred výzvami, či už sú to klimatické výzvy, potrebná transformácia hospodárstva alebo sociálna krízy. Potrebujeme vlastné zdroje, aby sme mohli financovať plán obnovy, aj preto, aby sme mohli zabezpečiť daňovú spravodlivosť a zdaňovať konkrétne e, emisie uhlíka a finančné transakcie. E, Európska únia musí existovať na svetovej scéne, ak bude mať dostatočné prostriedky, ktoré budú spravodlivé, solidárne, e, vlastné zdroje. Ak to neučiníme, tak nebudeme zohrávať svoju úlohu na svetovej scéne. Ďakujeme. A teraz na minútu kolega Žambacký. Ďakujem, e, pán predsedajúci, ďakujem, pani komisárka, ďakujem kolegovia. Je pravda, že čínsky vírus si vyžiadal reštrukturalizovanie e, viacročného finančného rámca, ale to by nemalo byť na úkor daňových poplatníkov. Vypočuli sme si tu všelijaké čudné námety. Nové dane? Nie, to nebudeme akceptovať. Nie, chceme zredukovať byrokraciu aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni. Sú mnohé rozumné myšlienky, ktoré tu zazneli, skutočné dohody, balíky mobility. E, to je naozaj niečo, čo by zničilo vo východnej Európe pracovné miesta. Priame financovanie je v záujme Číny, Priemysel bude naďalej relokovaný do Číny a proti tomuto musíme bojovať. Občania by mali mať veci uľahčené a nie stiažené. Tieto čudesné nápady, ako je napríklad Green Deal, ekologická dohoda, neviem prečo Čínu nevoláme na zodpovednosť za rozšírenie vírusu. Ďakujem. Ďakujeme kolega Čambacký a teraz na minútu kolega Butenga. Ďakujem. Áno, samozrejme prídu peniaze, prídu investície, ale niekto to nakoniec bude musieť zaplatiť a tomu musíme venovať väčšiu pozornosť. Ale mám dobré správy, našiel som peniaze v Európe, dokonca sme nemuseli o to žiadať ani nemeckých e, e, pracovníkov, ani talianského e, milionára, ktorý niekde pošle do svojich fondov peniaze niekde do zahraničia. Louis Vuitton, Ortega zo Zári, 50 miliard eur, ktoré nezaplatili na dane, takže miliardové podiely na Lufthanse ktorá chce prepušťať e, tisíce ľudí. Tie peniaze tu sú. Takže mali by sme toto všetko zaplatiť korona daňou, tak aby miliardári to zaplatili, aby to nemuseli platiť pracovníci v Európe. Na čo ešte čakáme? Ďakujem. Ďakujeme kolega Botenga. A teraz na minútu a pol kolega Komín i Oliveres. Uh, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte. Kríza už e, nás viedla k tomu, že hovoríme o viacročnom finančnom rámci, ako to už robíme niekoľko mesiacov. A rozpočet Európskej komisie už odteraz nebude len rozpočtom Európskej komisie, ale taktiež tam budú e, zdroje, s ktorými sa bude podporovať fond rekonštrukcie a taktiež e, európske bondy, ktoré budú môcť financovať a musieť financovať tento fond. Takže dôsledkom je tom, že tento rozpočet bude musieť urobiť obrovský skok, aspoň 2% európskeho HDP. Takže e, typicky e, sa e, diskutuje možno okolo 1%, ale toto je smiešné vzhľadom na okolnosti. A tým pádom sa dostávame ešte k väčšej diskusii, ako by komisia mohla mať dispozícii takýto obrovský rozpočet bez nových vlastných zdrojov. Už o tom hovorili viacerí kolegovia v hemicykli. Ešte neprišiel čas na na to, aby sa spustili e, vlastné dane v rámci teda vlastných zdrojov, okrem colných poplatkov, Takže e, máme tu napríklad zelenú dohodu, musíme znižovať mieru nerovností a možno v Európe musíme e, zavádzať nejaké dane, ktoré už existujú v niektorých krajinách na národnej úrovni. Takže v podstate teraz sa otvárajú dvere e, diskusí, o ktorej sa doteraz nevenoval čas. Takže musíme hovoriť o európskom daňovom systéme a parlament musí viesť túto diskusiu. Je to teraz alebo nikdy? Ďakujeme kolega Komín i Oliveres a teraz na minútu a pol kolega Deli. Dank, Herr Präsident. Ähm, a következő több éves pénzügyi keret kulcsfontosságú szerepet játszik gazdaságaink Ďakujem. Tak čo sa týka viacročného finančného rámca, myslím si, že bude hrať kľúčovú úlohu pri e, vybudovávaní alebo obnovovaní nášho hospodárstva. Musíme postupovať ambiciózne. No a vzhľadom na krízu musíme si uvedomiť, že fond oživenia musí byť eh, skutočne funkčný, ako to navrhla Európska komisia, ale myslím si, že paralelným spôsobom musíme aj posilniť politiku súdržnosti, koheznú politiku a taktiež eh, posilniť naše polnohospodárstvo. Všetky členské štáty z tohto budú profitovať musíme, čo sa týka kohezných prostriedkov, postupovať flexibilne, aspoň v prvých rokoch nového viacročného finančného rámca. Ako maďarskému poslancovi je mi dôležité aj to, aby sa spravodlivo rozdelili tieto prostriedky medzi členské štáty. Maďarsko eh, v posledných rokoch dosiahlo rast eh, hospodárstva o 5 Skutočne sme mohli mobilizovať mnohé prostriedky, eh, Takže sme na dobrej ceste k oživeniu hospodárstva a ja by som bol veľmi rád, keby sme naďalej mohli e, pôsobiť na to, aby e, podporné e, prostriedky boli spravodlivo rozdelené medzi členské štáty. A určite našim hlavným cieľom musí byť to, aby boli podporované všetky členské štáty. Ďakujem. Ďakujem kolega Deli a teraz pán kolega Tang na minútu. Ďakujem. Pán predseda, po lockdowne sme sa opäť dostali, e, alebo dostaneme sa von, ktorá je ale naša lepšia cesta. Poprvé, musí to byť oživenie pre všetkých. Eurokríza nám ukázala, že problém pre jednu krajinu je problém pre všetkých krajiny, takže netreba tie problémy odsúvať, je treba e, mať spoločné úvery a vzájomnú podporu, tak aby každá krajina vyviezla z tejto krízy v poriadku. A preto je dobré uznesenie nášho parlamentu. Po druhé, oživenie kde v poprede nie sú zisky, ale ľudia a životné prostredie. Musí to byť udržateľné, zelené a sociálne. Tak každej legislatíve musíme e, taktiež stanoviť, že každá investícia musí byť dobrá aj pre životné prostredie. No a po tretie, E, najväčšia záťaž, najsilnejšie ramená. Potrebujeme e, ukončiť daňové úniky v, aj v rámci EÚ a musia veľké podniky lepšie prispievať e, k vnútornému trhu v rámci EÚ. Toto sú tri cesty kopredu. Ďakujem. Ďakujem kolega Tang a teraz kolega Körner na minútu. Pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne, myslím si, že je dôležité, aby sme v tejto, krízi, tejto kríze dali spoločnú európsku e, odpoveď, preto potrebujeme silný viacročný finančný rámec a spoločný postup kupredu a je treba teda posilniť aj viacročný finančný rámec, aby tam bola e, riadna pridaná hodnota pre všetky európske e, projekty a programy. Ale je treba hovoriť aj o tom, ako tieto peniaze sa budú vynakladať. Máme tu obrovské sumy, ale ako to bude presne vyzerať. Ja vidím v tejto kríze, nakoľko nám pomáha digitalizácia, nakoľko sme vďaka nej silnejší a preto potrebujeme veľký impuls pre digitalizáciu, tak aby sme boli konkurencieschopnejší na konci tejto krízy. Ale nemyslím si, že by nám to mali pomôcť nové dane. Práve e, v tejto kríze by nová digitálna daň viedla len k tomu, e, že by na to Američania Trump zúrivo zareagovali a opäť e, by to malo negatívne dôsledky. Toto nás nevyvedie teraz krízy. Musí nám byť jasné, že potrebujeme rozpočet, e, ktorý bude jasne orientovaný na budúcnosť a kde peniaze budú len v Európe pre tých, ktorí dbajú na právny štát. Ďakujeme kolega Körner a teraz na minútu eh, kolega Mariani. Ďakujem pekne. Eh, Európa bola zjednotená smrťou v Lombardii, v Belgicku, Španielsku, Valsasku. Európania vystupovali jednomyselne, všetci oplakávali mŕtvych a vtedy to bol hlas Európy. 24. apríla rada ústami Jean Michela povedala, eh, sme radi, že tu spoločná cesta ob obnovy. Toto vyhlásenie e, nezodpovedá extrémnej chudobe a nezamestnanosti bez nejakého skutočného plánu obnovy. To, čo ponúka Európa, je štyrikrát menej ako Spojené štáty, ale nie je tu nič upresnené, tak ako to povedal ľudia predo mnou. Ešte stále očakávame jednoznačný program komisie. Táto cesta, čo znamená? Je to špeciálny plán s administráciou, byrokraciou, bojujeme iba proti niektorým veciam, ale metóda e, nebude stačiť E, potrebujeme nové fondy a nie je tu nikdy potrebná flexibilita a je vypracovaná v rovnakom duchu, ako e, bol doteraz Európska únia a technokracia Európskej únie. Ďakujeme kolega Mariany a teraz na minútu kolegyňa Hán. Vážení kolegovia a kolegyne, pri znovu vybudovaní hospodárstva po koronakríze nejde len o to, aby sme úzkostlivo investovali do starých štruktúr, ani čo sa týka klimatickej krízy, ani koronakrízy. Treba postupovať inteligentne. Potrebujeme silný viacročný finančný rám, rámec a e, silný plán znovu e, oživenia, ktorý nám ukazuje, ako ďalej postupovať. No a ukazuje sa teraz, že vidíme, nakoľko je zraniteľné naše hospodárstvo. Nede tu len veľké automobilové a letecké spoločnosti, je tu aj o mnohé e, stredné a malé podniky a je treba využiť tento čas a je treba podporu napríklad zdrojovú energetickú účinnosť. Potrebujeme stratégiu, ktorá bude podporovať dekarbonizáciu, podporovať klimaticky neutrálne hospodárstvo, taktiež sociálne aspekty, dbať na to, ako sa darí e, ľuďom a teraz máme veľkú šancu správne všetko nastaviť do budúcnosti, aby sme mali konkurencieschopné, udržateľné, silné hospodárstvo v Európe a v tom prípade využijeme túto krízu tak, ako sa len dá. Ďakujeme kolegyňa Hán. A teraz na minútu kolega Kužmiuk. Ďakujem bardzo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, Mám štyri veci, ktoré chcem spomenúť. Najprv by som chcel zdôrazniť, že musíme pokračovať s koheznou politikou. To je najefektívnejší spôsob, ako prekonať rozdiely rozvoja medzi regiónmi a krajinami. Po druhé, spoločná poľnohospodárska politika. Naši poľnohospodári počas pandémie prijímali bezpečnostné opatrenia, takže musíme e, adaptovať a posilniť poľnohospodárskú politiku, pretože z toho vyplynuli pre poľnohospodárov nové povinnosti. Ďalej, fond obnovy musí vychádzať z subvencovania a nie z pôžičiek, pretože mnohé krajiny, najmä na juhu Európy, už nemôžu si viac peňazí požičať. A po štvrté, vítame myšlienky, ktoré odprezentovala komisia v oblasti štátnej pomoci v našich krajinách, ale táto pomoc musí byť diferenciovaná, je to problém. Ďakujeme, kolega Kužmiuk. A teraz na minútu a pol kolegyňa Monserrat. Ďakujem. Pán predseda, vážení kolegovia, pred 70 rokmi eh, Schumann pozbudil úniu po e, eh, krutej vojne, ktorá nás rozdelila. Dnes je našim nepriateľom vírus a zareagovali sme jednotlivo a príliš neskoro, ale je dôležité, že sme sa z toho poučili. Teraz sme tu všetci jednotní. E, musíme e, dosiahnuť, aby zmizli fyzické aj ideologické hranice. Musíme robiť to, čo od nás očakávajú občania, čo ich uspokojí. Je treba byť zjednotený a nie rozdelení. Toto chceme povedať rade aj komisii pandémia v nás necháva bolesť zo straty e, tisícov milovaných. Máme tu e, zničené malé stredné podniky, prišli sme o pracovné miesta. No a my musíme si uvedomiť, že naše uznesenie je prospešné pre všetkých Európanov. Máme povinnosť e, zodpovedne využívať naše zdroje, musíme pomôcť Európanom a e, nenechať nikoho bokom. Musíme implementovať špecifické politické agendy a plán oživenia musí slúžiť na to, aby Európska únia mohla čeliť nové realite. Musí to byť únia 21. storočia. E, z covidu sa stal v podstate akcelerátor transformácie. Musíme prijať e, reindustrializáciu Európy, musíme podporiť digitalizáciu, musíme ozeleniť naše hospodárstvo, podporiť zdravotnícke systémy, ale nesmieme nikdy sa vzdať e, solidarity a slobody, tak aby naši občania boli hrdí, že patria do Európy, ktorá ich chráni a ktorá im zaručuje rozvoj. Pred 70 rokmi toto urobil Schumann a my musíme postupovať dnes rovnako. Ďakujeme, kolegyňa Monserrat. A teraz na minútu kolega Benifej. Mikro, mikro, mikro. No, mikro, mikro. Pri tejto príležitosti Pri tejto príležitosti Európska únia sa nezablokovala v nekonečných diskusiách, ale veľmi rýchlo spolu s členskými štátmi urobila kroky na zmiernenie krízy. Ale teraz ide o fond obnovy, ktorý má e, eurofondy, cenné papiere a má vyslať posolstvo, že Európa je jednotná nezávislá, že stojí za svojimi politickými hodnotami a za svojim sociálnym modelom. Žiaľ, toto prichádza prineskoro a stovky biliónov grantov sú potrebné na obnovenie. nielen že sme prišli o solidaritu, ale aj o spoločnú budúcnosť, pretože nikto nemôže prosperovať, ak spoločný trh kolabuje, ak sa e, hodnotový reťazec trhá a štátna pomoc na jednej strane podporuje isté oblasti a druhé oblasti chradnú. Musíme postupovať podľa princípov únie. Ďakujem. Teraz kolega Šastel. Vážený pán predseda, kolegovia, Európsky parlament má byť aktérom procesu socioekonomického naštartovania a rokovania v jadočnom finančnom rámci, ktorý chceme, aby tento rámec bol solidný v kontexte závažnej hospodárskej krízy. Viatočný finančný rámec, teda rozpočet Európskej únie musí byť ambiciozný, dôveryhodný a solidárny a preto musí obsahovať nové vlastné zdroje a musí mať veľkú kapacitu spoločných investícií. Čo sa týka plánu obnovy, ten je potrebné financovať novými peniazmi, konkrétne cez dlhopismy na financovanie obnovy zaručenými rozpočtom Európskej únie a musí znamenať správnu rovnováhu medzi dotáciami a požičkami. Kolegovia, táto kríza nás nutí pustiť sa na novú ekonomickú trajektóriu, e, stavať na udržateľnom hospodárstve, zvýšiť našu nezávislosť a zabezpečiť naše stratégie strategické záujmy. V budúcnosti musíme obstať takým výzvam, ako sú klimatické zmeny a strategické zmeny. A preto je dôležité, aby sme vytvorili podmienky pre Európu udržateľnú, odolnú a solidárnu. Ďakujem kolega Šastel. A teraz na minútu a pol kolegyňa Tovalieri. Grazie. Da italiana sono molto delusa. Ďakujem. Taliani sú veľmi sklamaní opatreniami, ktorými Európa mieni riešiť ekonomickú núdzu, ktorá je dôsledkom COVID-19. Myslím si, že pre naše krajiny je dôležité, aké sú čisté príspevky do únie a solidarita nesmie byť prázdnym slovom. Plán e, obnovy je jedinou výnimkou, ale európsky rozpočet je postavený na zásade, že peniaze prichádzajú neskoro, niekedy až o ďalší rok a to je prineskoro. Potrebujeme peniaze hneď a nie vo forme požičiek. Požičiavanie peniazy tým, o ktorých vieme, že, sa, že ich nesplatia, nie je aktom lásky alebo solidarity, ale oportunizmus. Hovorím o malých a stredných podnikoch, ktoré zahrnuli do svojich podmienok aj kondicionalitu, ale žiadne čierno-biele pravdy neplatia. Skupina eurozóny sa stretla pred niekoľkými dňami a chce 4 bilióny ročne, aby sa splácalo a to vysokými daňami a clami. Taliani nikdy nebudú veriť v Európu, ak takéto niečo prejde, čo sa navrhovalo. Jednoducho komisia nemôže prísť na plenárku a ospravedlňovať sa za uťahovanie opaskov, pretože to je jednoducho úražka pre našich gréckych priateľov. Ďakujem kolegyňa Tovalieri. Teraz kolega Urtasu na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pani predseda. Európa sa nachádza na historickej kryžovatke pre, musíme to riešiť, pretože ináč sa staneme irrelevantnými a my nemôžeme hodiť cez palubu eh, našu integráciu, ktorú sme budovali celé generácie. Taktiež nie je správna chvíľa na to, aby sme podporovali nízke vášne v rôznych krajinách, eh, kde na jednej strane je hriešna Európa, na druhej strane e, taká, ktorá je dobrá. Takže tento parlament musí hovoriť jasne. Tentokrát žiadame o fond rekonštrukcie aspoň vo výške 2 miliárd eur, tak aby to bolo v podobe hlavne priamých transferov, transferov, aby to nebola väčšia záťaž pre členské štáty a potrebujeme systém vlastných zdrojov, ktorý by e, umožňoval taktiež e, splácanie e, E, splácanie týchto úverov. Európska komisia nám to ale nevysvetlila. Ja si myslím, že opäť príde plán mobilizácie e, súkromných zdrojov s nejakými multiplikátormi a nikam to nepovede. Takže prosím, predsednička komisie, počúvajte nás a prečítajte si, o čom budeme tento týždeň hlasovať. Ďakujem. Ďakujeme kolega Urtasun a teraz na minútu kolega Rausen. Ďakujem, pán predseda to, čo väčšina ľudí povedalo v viacročnom finančnom rámci a oživení, tak bohužiaľ s tým nemôžem súhlasiť. Áno, e, táto korona kríza si žiada solidaritu a e, fondy e, súdržnosti musia byť zacielenejšie a ináč využívané. Ale ide toto zachádzať ďalej než len toto. Bude tu stúpať rozpočet, prídu nové európske dane a potom prídu štátne dlhy, ktoré na svoje plecia zoberie miesto členských štátov EÚ. Takže toto je skutočne veľký pohyb sme smerom o transfer, e, v smere k transferovej únii a v podstate tým stratíme rovnováhu. A e, stratili sme E, keďže máme euro, tak sme stratili nástroj, ktorým je devalvácia národnej meny. V niektorých situáciách by možno bolo lepšie sa vrátiť e, k vlastnej národnej mene, no ale na to by sme museli mať stanovené postupy. Takže chcem vyzvať komisiu, aby zobrala aj toto do úvahy a poradila sa o tom. Ja si myslím, že to má trochu väčší zmysel, než návrhy, ktoré ste nám zatiaľ predložili. Ďakujem. Ďakujeme. Kolega Rajson a teraz Kolega Belami na minútu a pol. Vážený pán predseda, E, každá kríza na niečo ukáže a táto nie je výnimkou. Európska únia z tejto skúsenosti e, vyjde práve s tým vedomím toho, že sme krehky zraniteľní. Musíme konať a k tomu potrebujeme mať naozaj zdroje solidarity, ale myslím si, že táto diskusia o rozpočte a pláne obnovy e, nás vedie k tomu, že sa najprv musíme baviť o účeloch až potom o prostriedkoch. Veľa slov a veľa veľkých čísel, ale na čo budú slúžiť tie peniaze? peniaze, ktoré vynaloží Európska únia, kam sú potrebné, ako môžu byť užitočné. To sú otázky, ktoré by sme si mali klasť ako prvé v tej diskusii. Takisto musíme rýchlo vedieť reagovať a prekvapuje ma, že sa zameriavame naozaj na viacročný finančný rámec tak dlho a potrebujeme tu súrne plán obnovy. Kto môže dnes kam tvrdiť, že je pripravovať plán na 7 rokov, keď sme ešte stále v totálnom chaose, ktoré vyvolala táto kríza e, pre európske hospodárstvo? Kolegovia, zajtra sa od nás bude čakať, že e, budeme mať Európsku úniu, ktorá bude reagovať na e, túto mobilizáciu. To sú dlhodobé ciele, na ktorých musíme bojať. Musíme postaviť Európu, kde môžeme E, nanovo produkovať to, čo potrebujeme, postaviť Európu, v ktorej bude možné, aby európske krajiny dali zdravotníckému personálu masky a lieky, ktoré potrebujú doma. To sa od nás očakáva. Je to veľká výzva pre budúcnosť celej Európy a dúfam, že dokážeme obsať tejto výzve. Ďakujem. Ďakujeme kolega Belami a teraz na minútu kolegyňa Van Brent. Ďakujem, pán predseda. Takže čo sa týka tejto nevydanej sociálnej a zdravotnej krízy, tam tu má najviac upútala obrovská solidarita európskeho obyvateľstva. Jasne treba povedať, že takáto solidarita musí mať ozvenu aj v našom pláne, v našej politike. Solidarita to znamená, že sa pozrieme na ekologické a sociálne e, schopnosti a my tu máme na jednej strane Európsku zelenú dohodu a taktiež sociálny pilier práv. To je dôležité. A taktiež druhý dôvod, život solidarity. E, potrebujeme mať e, veľký e, plán oživenia, ktorý bude vychádzať z bondov, z dlhopisov, alebo ako sa tomu chce povedať, to je jedno. Takže bondy a Chcela by som povedať, že skutočne musíme mať e, zaručenú úprimnú a solidárnu, e, solidárny daňový systém v Európe. To je tiež zásadné. Ďakujeme kolegyňa Van Bremt a teraz na minútu kolega Torvalds. E, Tack så mycket, herr talman. Under de senaste veckorna och månaderna har vi Ďakujem pekne. Posledné týždne, posledné mesiace. Za posledných pár týždňov a mesiacov sme diskutovali o európskej solidarite a za každým, keď príde nejaká kríza, tak e, je treba hovoriť o solidarite. Začali sme od, ale začneme vždy od nuly, ako keby sme sa neboli poučili z minulosti. Takže čo sa e, stane, aký máme problém, e, že máme príliš skromný rozpočet e, a pritom potrebujeme oveľa viac peňazí, ktoré potrebujeme investovať. No a pokiaľ požiadame napríklad bulárov, aby prispeli k tomuto fondu Solidarity, no tak ich príspevok bude primeraný a zase Fínsko prispieje primerane. Takže do budúcnosti, o čo nám musí ísť, Musíme mať dostatočné prostriedky a dostatočné záruky, aby sme, keď príde takáto podobná kríza, zase mohli zareagovať rýchlejšie a lepšie. Ďakujeme kolega Torvalca teraz na minútu kolega Olivier. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel spomenúť tému, ktorá je tabu v tomto parlamente. Rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu z 5. mája, ktorý vyžaduje od Európskej centrálnej banky, aby opodstatnila svoje rozhodnutie. E, neprekvapuje, to je tu finančná diskusia, ani právnická diskusia. Je tu o princíp, ktorý vyvoláva, e, ktorý, o ktorom ide toto rozhodnutie ako akési ultimátum v špecifickom E, preklade pravomoc súdov magistrát v Karlsburgu e, vystúpil ako v podstate niekto, kto vyzýva suverénne. A ako by to nebol vo federálnom štáte, ale ako keby e, štáty chránili svoje národné záujmy, ako keby nič neexistovala. Komisia mechanicky pod povedala, že európske právo je nadradené národnému právu, ako by sa nič neudialo ako keby toto, mohli sme takto povedať, Európska únia sa správa, ako keby sa nič nedialo, či už sa to jedná o Macedónsko alebo Kosovo, alebo o sa, e, krízu v Taliansku. E, e, v podstate ideme opačným smerom a nemáme zapálené svetla a ideme oproti všetkým po dielnici. Ďakujeme kolega Olivier. Teraz na minútu kolegyňa Gejze. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, vítam fakt, že európske inštitúcie robia bezprecedentné úsilie, aby pretvorili krízu na príležitosť. Tie najťažšie postihnuté členské štáty by mali mať tú istú šancu rekonštruovať svoje hospodárstvo, ale zdá sa, že polovici populácie nedáme túto šancu ženám. Oni pracujú v sektoroch, ktoré trpia najviac a kde nezamestnanosť sa šplhá do astronomických čísel. Hospodárstvo to znamená investícia, digitalizácia a podobne, ale takto to vidia mnohí, lenže tam podiel ženskej práce je minimálny. A okrem toho, ženy si vzali na seba neplatenú prácu učiteľov, keď sa zatvorili školy. To je netolerovateľné. Pani van den Leidenová, pozeráme sa na vás, vzhliadame k vám, ženy sa organizujú, nech e, fond obnovy umožní aj také investície, ktoré poskytnú príjem ženám rovnako ako mužom. Ďakujeme kolegyňa Géza a teraz na minútu kolegyňa Zalepská. E, Vážená, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, niekto tu povedal, že sme e, v historickej chvíli, v historickom momente. Ja by som povedala, že to je posledná šanca, aby sme dokázali, že Šumanové myšlienky sú férové a spravodlivé. To je posledná šanca povedať občanom, že stojíme pri nich, pretože pandémia je tu teraz. Nemôžeme im povedať, že o rok, o dva, o 15 rokov sa dostaneme e, do lepšej situácie. Nie, to nemôže byť niečo, čo im povieme. Ako takéto niečo môžeme povedať ľuďom, ktorí žijú v Paríži v okrajových štvrtiach a nedokážu si ani kúpiť jedlo? Ako to môžeme povedať ľuďom, ktorí majú také kontrakty, ktoré im nezabezpečia ľudskú dôstojnosť a dostatočný príjem? Musíme reštrukturalizovať viacročný finančný rámec aj európsky rozpočet tak, aby sme pomohli našim občanom. Táto solidarita je zásadná vec, všetko ostatné sa jej musí podriadiť. A nežiadajte od členských štátov, aby ste z nich vytlačili ešte viac peňazí. Musíme to pokryť vlastnými zdrojmi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 van den Leidenová nám predstavila nový fond obnovy a dúfame, že takýto investičný fond bude vychádzať z ekologických dohôd, z Green Dealu, že to bude nový nástroj. Trošku to trvalo, kým sa to dalo do vedna, ale nemyslím si, že by sme mali zvyšovať zadlženosť takých krajín ako tá, z ktorej pochádzam, ktoré trpko utrpeli v predchádzajúcich krízach a ktoré prišli o možnosť zárobku v rámci HDP v predchádzajúcej kríze. Teraz sa hovorí o grantoch, hovorí sa v uznesení, ktoré má byť prijaté v tomto parlamente. E, potrebujeme využiť nové nástroje, iné nástroje, aby sa zvýšila podpora. Potrebujeme nízke úroky, na pôžičkách v rámci investičného fondu. Potrebujeme podporiť zdravotnícke systémy, zdravotnícke služby. Je to existenčná kríza pre Európsku úniu. Záverom sme tu všetci na jednej lodi. Ak interný trh nebude fungovať a ak nebudeme schopní naliať viac likvidity do hospodárstva, a nedosiahneme e, zdravé hospodárstvo, nikto neprežije túto kryžovatku a ne zostanú žiadne pracovné miesta. Ďakujeme, pani Spiraky. Pán Lahu, tu. E, vážená pani van der Leyen. Eh, niekoľko tisíc občanov podpísalo list, ktorí povedali, že sa spoliehajú na vás, aby ste, že vyriešite túto eh, rozpočet a pre zamestnanosť. Myslím si, že jedným z dôvodov je potrebné mať ambicióznu eh, rozpočet, aby ste zaplatili daň. Keď som si kúpil tento telefón, zaplatil som 19-percentnú DPH pre základné potraviny. DPH sú iba na 5,5% a aj tie najchudobnejšie rodiny musia zaplatiť 5,5% na to, aby prispeli na spoločné úsilie. A tí, ktorí robia aktivity na finančnom trhu, platia 0,0%. 0,0 sú chudobnejší ako tí najchudobnejší? Nie, samozrejme, že nie. A preto je nevyhnutné vytvoriť tax e, finančných transakcií. Už 2011 Barosová komisia navrhla tento návrh. Dnes to môže priniesť 55 miliard eur. Ten text už je, už je potrebné ho politicky presadiť. Napriek Brexitu, napriek krízu. 55 miliard eur môžeme takto mať z tejto dane. To znamená digitálna daň navyše. Pani van der Leyen je dôležité, aby finan- mali sme financie a chránili život, aby sme mali financie na klimatické a ekologické zmeny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Ruturu, pán Kovačík, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda Európskej komisie. Globálna pandémia sa rýchlo mení v hospodárskú krízu, na ktorú musíme razne reagovať. Čas beží. V Európe rokujeme o novom rozpočte a ten by mal byť našou hlavnou odpoveďou. Musíme v ňom vychádzať z programov, ktoré o ktorých vieme, že fungujú, ako napríklad robustná kohezná politika, politika súdržnosti. Takisto by sme sa mali zamerať aj na investície a tu vítam návrh komisie, e, ktorá žiada ešte viac posilniť investičné nástroje. Zamerajme sa ale aj na pomoc, ktorá bude zameraná priamo pre občanov a podniky, pre všetky malé a stredné podniky, či už e, podnikateľom v e, cestovnom ruchu, ruchu, ktorí sa boja, nevedia, ako udomať budúcnosť. Podporme zamestnanosť, myslíme na regióny, zamerajme sa aj na inovácie a digitálne technológie. Využíme a posilníme možnosti, ktoré ponúka spoločný vnútorný trh. Dohoda o rozpočte EÚ a ďalšej podpore obnovej hospodárstva musí e, prísť čo najskôr, aby sme neprepásli túto príležitosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Kovárik. Ďakujeme, kolega Kovařík. A teraz na minútu a pol kolega Borgia. I di Bruxelles sono maestri dell'illusionismo finanziario. Bruselská Byrokracia e, sa tu poharáva s financiami, stavia jednu krajinu poti druhé a zistia, odkiaľ prídu tie miliardy eur. E, v názore Financial Times o fonde obnovy e, sa uvádza, v článku sa uvádza, že to je prázdna nádoba v čase, keď občania a podniky žiadajú rýchlu pomoc E, tu je veľké sklamanie v tom, že tie prvé skromné náznaky zlepšenia zdravotnej situácie e, v podstate sa nepotvrdili. E, sú tu zmeny aj na úrovni Európskej inštitúcie, ktoré nejak sa nepremietli. Čo spravila zasadnutie Euroskupiny? Ja si myslím, že Ehm, aspoň raz by bolo užitočné, ak by sme sa pozreli na dogmatické princípy EÚ, pozreli sa na pravidla o štátnej pomoci a pakt rastu a stability. V, e, v časoch krízy tieto jednoducho neplatia, ale nič pozitívne sme nedostali. Charles Michel vo svojich záveroch hovoril o tom, že je potrebné navýšiť strategickú autonómnosť Európskej únie a e, produkovať základné suroviny v Európe. E, to v podstate sa sklzame pod lavičke e, neoliberalizmu za posledné roky. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Tomas Vajc. Rád by som dal slovo pánu Tomasovi Vajcovi na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. My v celej Európe e, máme teraz kolektívnu krízu a je to varovanie pred tým, čo sa na nás chystá, pokiaľ naďalej v plný, plnopárov vpred pôjdeme do klimatickej krízy. A všetky národné vlády sa snažia využiť túto situáciu a e, pod, po, podpochovať klimatickú politiku EÚ a tomu sa budú, toho sa budú zodpovedať pred ostatnými budúcimi generáciami. Takže je tu súvislosť medzi dobre financovanými zdravotnými e, systémami verejnými a e, aj taktiež e, riadnym financovaním. Takže my potrebujeme zlepšiť situáciu v celej Európe a kto toto neuznáva, tak sa nepoučil z tejto, tejto situácie. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A teraz ďalším rečníkom Charlie Weimers. Ďakujem pekne za slovo. Mnohí Európania asi nepoznajú tradičný čínsky rituál kaotao. Dnes to znamená preukazovanie priveľa rešpektu autoritám. Komisia kritizuje Čínu za to, že dezinformovala o koronavíruse, ale Peking cenzuroval veľvyslancov z krajín EÚ. Wuhano, vírus, ktorý pochádza z Wuhanu, sa diskutoval tak, že sa nespomínala komunistická strana, Čína, a medzinárodná katastrofa. Čínska komunistická strana jednoducho e, klamala o tom, keď sa začal šíriť vírus. Wuhan síce izolovali o e, zvyšku Číny, ale ľudia, ktorí boli nositeľmi vírusu, odleteli do Milána. Toto, na toto treba povedať kata. Ďakujeme. Andrej Kovačev, nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, Európska únia je úniou solidarity a to v dobrých časoch aj v zlých časoch. Apelujem na eh, tých, ktoré vedú vládu každej jednotlivej krajiny, aby ukázali solidaritu. Najmä voči krajinám, ktoré sú najviac postihnuté na voči rezortu cestovného ruchu, voči rezortu dopravy. Treba investovať tak, aby to bolo trvalo udržateľné. Majme ambiciozný viacročný finančný rámec, majme fond obnovy, ktorý bude subvencovaný a nie je jedno na úkor druhého. Nemali by sme vyriešiť problém dneška tým, že si podmínujeme, podkopeme budúcnosť, pretože to by len znamenalo zvýšenie rozdielov. Prostredníctvom vás, pán Ševčovič, apelujem na pani predsedničku komisie von der Leyen, aby sa vysporiadala priamo s tým, priamo sa ukázala občanom eh, v televízii, aby dala občanom najavo súcit a povedala im presne, aké opatrenia sa robia. Žiadne konšpiračné teórie by nemali kolovať medzi ľuďmi. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz dostane slovo Nils Osekovs. Ďakujem za slovo, kolegyne, kolegovia. Je pravda, že keď ideme míňať eh, bilióny a miliardy peňazí podporme digitálnu ekonómiu, podporme to, čo je najdôležitejšie. Niekedy by sme sa mali pridlžať e, princípu, ktorý je iný ako tie, čo sme sa ich pridržali doteraz. Ja som z Lotyšska. Naša krajina v 90. rokoch podstúpil obrovskú hospodárskú tranzíciu z trho, na trhové hospodárstvo z plánovaného a teraz nový sektor sa vynára úplne na zelenej lúke. Vidíme, že tradičné sektory, tradičné rezorty kolabujú. Je to nevyhnutná tranzícia, ale zaplatili sme za to cenu v Lotyšsku. Ľudia prišli o prácu a už sa nedostali naspäť na trh, pretože neboli dostatočne vzdelaní, nebolo možné ich preškoliť, už sme ich jednoducho nepotrebovali. Teraz to zažíva Európska únia. Nové ambície, e, ambiciozný plán obnovy na jednej strane musia modernizovať hospodárstvo, ale na druhej strane pomôcť preškoliť tých ľudí, ktorí pochádzajú zo sektorov, ktoré už viac nebudú potrebné. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám, pán Kusakov. A teraz pán kolega Danty na jednu minútu. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Myslím si, že máme tu dôveryhodný program, ktorým sa snažíme vysporiadať s krízou spôsobenou koronavírusom. Samozrejme, že sa dalo urobiť skôr dar, e, niečo, dalo sa urobiť viac, ale máme tu teraz prezentáciu operačného plánu obnovy a ten začína úplne od začiatku. Hovoríme o kvantite, hovoríme o kvalite. To, čo je v hre, nielen je porazenie COVID-19 ako choroby, ale treba urobiť Európu odolnou proti tomuto vírusu. A pozorujeme tu aj dopad na zahraničie. Nie sme jednoducho tí, ktorí chcú hospodárske zásahy e, a pomôcť obyvateľstvu v ťažkostiach. Aj chceme obnoviť sen, obnoviť Európu. Apelujem na parlament, aby sa k veci staval týmto spôsobom. Nepýtajme sa, čo môžeme urobiť, ale prečo to robíme. A ak chceme odpovedať na túto otázku, ak na ňu odpovieme, tak v tom, tej odpovedi nájdeme víziu do budúcnosti a odvahu, ktorú potrebujeme, aby sme sa vysporiadali s ťažkými časmi, v ktorých žijeme. Ďakujeme, pán kolega Danty. A teraz na minútu pán Berg. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som k tej diskusii na Európskej rade 23. Apríl, apríla. Chcem som sa koncentrovať na e, nelegálne turecké kroky na Cypre. Hovoríme o európskej solidarite už dlho, ale teraz je na čase e, dokázať našu odhodlanosť tým, že e, ukážeme solidaritu s členským štátom EÚ turecká vláda ukázala jasne, že nemá záujem dodržiavať medzinárodné právo a Vykonáva tam teda e, e, e, ťažobné práce, ktoré sú ilegálne, taktiež sa tam pašujú zbranie do Líbie a nepochybne spoločné vyjadrenie Egypt, Egyptu, Egypta, Francúzska, Cypru, Grécka a Spojených arabských emirátov. Tým teraz spoločné vyhlásenie, určite ste ho videli, to je krok správnym smerom, ale je treba jasne povedať, že Turecko napadá Európsku úniu a to je niečo, čo už nemôžeme tolerovať. Ďakujem. Ďakujeme, kolega Berg. A teraz na minútu eh, kolegyňa Možďanovská. Kolegovia, kolegyne, ďakujem pekne za slovo. Mnohé členské štáty, mnohí naši občania, podnikatelia, rodiny eh, chcú vidieť aktívnu Európsku úniu pri boji s pandémiou a s hospodárskou krízou. Musíme byť flexibilní pri používaní peňaží, vynakladaní peňazí a využívaní nových fondov. Viacročný finančný rámec MFF je uholným kameňom zotavenia sa obnovy z krízy. Hospodárska kríza znamená, že naše HDP klesne o 7 sme zablokovaní hospodársky a naše podniky, naše malé a stredné podniky musíme zachrániť. Nezabúdajme na ne a takisto myslíme na kohezný fond. To sú kľúče k našim investíciám. Takisto poľnohospodárstvo a spoločná poľnohospodárska politika e, znamená, že budeme sebestační, že budeme mať zabezpečené dodávky potravín. Musíme bojovať proti e, podvodom v oblasti zdaňovania, proti rôznym čudesným daňovým korporáciám a daňovým rajom v rámci Európskej únie. Musíme zaviesť nové dane. To sa tu už spomínalo, ja som za. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz kolega Dorf má na minútu. Ďakujem, pán predseda. Skutočne veľk... Ďakujem pekne, pán pre... S veľkými obavami sledujem diskusiu e, ohľadom e, fondu oživenia. Myslím si, že je dobré, že e, sme zapracovali, alebo chceme zapracovať viacročného finančného rámca fond oživenia a e, členské štáty, e, ktoré to chceli, tak e, tie nakoniec prevážili. To sa takto dalo predpokladať, ale ja chcem vám dať teraz príklad hospodárstva v časoch covidu, kedy e, polnospodári, farmári v, Bava, v Bavorsku e, majú problémy, tak 80 e, miliónov eur je k dispozícii 27 členským štátom na polnohospodárstvo. A je to politika, ktorá je naša, ktorá je našou zodpovednosťou a ktorú my musíme zastupovať. A ja si myslím, že my ako parlament musíme si uvedomiť, že polnospodárstvo potrebuje peniaze, ktoré malo doteraz aj v novom viacročnom finančnom rámci, aj budúci rok. A myslím si, e, že by sme takýto návrh mali podporiť tuto v parlamente. Ďakujem. Teraz kolega Moreno Sanchez na minútu. Ďakujem. Pán predseda, vážne dámy a páni, Európa stojí pred najväčšou výzvou od druhej svetovej vojny a preto je treba konať, musíme byť jednotní, musíme mať rovnakú politickú odvahu, musíme byť jednotní ako naši otcovia zakladatelia. Musíme sa vzdať stálych politických dogiem, aj právnych, aj hospodárstvých a musíme rekonštruovať solidárne e, integrovanejšiu a odolnejšiu Európu. A my, náš parlament, musíme tu hrať kľúčovú úlohu, čo sa týka politickej orientácie a taktiež naplánovania e, transformácie a taktiež vytvorenia väzročného finančného rámca a rozpočtu. Musíme dať dispozícii čerstvé 2 eh, miliardy eur bez nejakých falošných diskusí a klamania. Tie peniaze sa musia čo najskôr dostať k našim občanom, eh, k podnikom, do krajín, kde to najviac potrebujú, pretože všetci žijeme pod eh, jednou oblohou, ale nikto nemá rovnakú uniformu. My pracujeme na rovnakom horizonte a musíme zdieľať spoločné kroky. My musíme dokázať silu nášho parlamentu a odsúhlasiť naše spoločné uznesenie. Ďakujem. Ďakujem kolega Moreno Sanchez a teraz kolegyňa Pereira na minútu. Obrigada, senhor Há poucos dias... Ďakujem, pán predsedajúci. Pred pár dňami uprostred tejto krízy sme oslavovali 70. ročné výročie mierového projektu Európy. Občania uvideli, že Európa sa nevybudovala naraz podľa nejakého jedného plánu a všetci sme tu e, v, na tej istej lodi. Určite nechceme, aby táto loď sa potopila. Plán obnovy sa musí sústrediť na ľudí, na mladých ľudí v Európe, ktorí čelia obrovskej kríze vo svojich životoch. Musíme myslieť na, na podnikateľov, ktorí musia platiť platy, nezamestnaní poľnohospodári, na týchto musíme myslieť. A musíme zmodernizovať naše hospodárstvo. Je to rada, ktorá blokuje urgentné odpovede, rýchle odpovede. Musíme poskytnúť záruky pre budúcnosť Európy, nezotrvávať minulosti. Ďakujeme, pani Perera. Pán Fernardino, na jednu minútu. Ďakujeme, pán predseda, ďakujem za slovo. Vážená pani von den Leyen, hľadáme ambiciózny program, ktorý pomôže tým, ktorých ovplyvnila choroba COVID-19 a bezprecedentná katastrofa v oblasti hospodárstva, ktorá nasledovala. Musíme preukázať zodpovednosť, solidaritu v ťažkých časoch, ale toto volá aj po ústrednej pozícii parlamentu. Nemôžeme pokračovať v tom, aby Európa bola rukojemničkou vlád členských štátov. Musíme sa sústrediť na členské štáty, na ľudí a nie na banky, ako to bolo v roku 2008, nie na e, veľké firmy. Plán obnovy je prázdna skrinka, keď ju chceme naplniť grantmi a pôžičkami, keď chceme zabezpečiť obnovu cestovný ruch, výrobný priemysel, malé a stredné podniky, nemôžeme ich nechať čakať, musíme zabezpečiť ich odolnosť. Finančná katastrofa nad nami visí, priamo nad nami a hospodárske fondy sú jedna vec, ale aj štrukturálne opatrenia musia, sú dôležité. Ďakujeme, pán Fernandino. Na jednu minútu. Pán Toby. Vážený pán predseda, e, bojujeme proti kríze a Európa je v najhoršej hospodárskej situácii od e, veľkej e, hospodárskej krízy. Mm, potrebujeme moderný rozpočet, silný záchranný balíček, ktorý zvýši konkurencieschopnosť Európy. Zároveň potrebujeme zodpovednú hospodárskú politiku. Tento záchranný balík nepozostáva z priamých platieb jednoducho. Musí sa e, takisto musí pozostávať aj z požičiek, ktoré potom budú môcť byť splatené. Budúcnosť Európskej únie stojí na skôr väčších reformách ako na nových daniach. Európska spolupráca, európska solidarita idú ruka v ruke a nemôžeme jednoducho akceptovať to uznesenie tak, ako je navrhnuté. Ďakujem. Ďakujem kolega Tobe. Na minútu kolegyňa Jonheris. Ďakujem, pán predseda. Takmer 10 Európanov príde tento rok o prácu e, vzhľadom na koronakrízu, tak toto predpoveda Európska komisia. No a za týmito štatistikami sú ľudia so svojimi snami a túžbami ktoré im unikajú a ktorí teraz nemajú istotu ohľadom budúcnosti. A myslím si, že teraz je správna chvíľa podporiť investície, naďalej pracovať a tak, aby ľudia mohli byť zamestnaní. Čo sa týka e, sociálneho piliera, tak pokiaľ ho opustíme, tak to nie je zadarmo. Vytvoriť udržateľné, e, vytvoriť udržateľné miesta, to nie je zadarmo. A Nejde tu len o nejaké tlieskanie na balkóne, to nikomu nepomôže. Musíme lepšie na tom pracovať, podporovať sociálny fond, bo sociálne fondy, Európsky e, fond e, pre boje na prispôsobenie sa globalizácii a tak ďalej. Takže musíme pomáhať ľuďom a tým sa e, vyhneme horšej kríze a bude to pre nás prospešné. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Joncherius a teraz na minútu kolega Ludgen. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem ani pani predsedničke Vandelén a pánovi predsedovi Mišelovi za to, že spomenuli význam e, zelenej dohody v pláne obnovy ten plán obnovy musí súvisieť aj so skutočným priblížením sa k stratégie suverennosti Európy v takej oblasti ako zdravotníctvo, to spomenuli viacerí, ale v iných oblastiach potraviny, podporou polnohospodárov a producentov, ide o stratégiu nezávislosti, to je veľmi dôležité opatrenie. Energetika takisto, musíme mať plán obnovy, ktorý zohľadní tento aspekt, aby sme boli čo najnezávislejší, čo sa týka zdrojov energii, tu suverenity Európa pánov. Takisto v oblasti digitálnej digitalizácia musí byť naštartovaná cez tento plán obnovy hospodárstva, zabezpečiť nezávislosť Európy a potom bezpečnosť a obrana. Takisto k tomu potrebujeme mať vlastné zdroje Európskej únie. Tu súhlasím s tým, aby Európa konečne mala vlastné e, zdroje pre všetkým cez zdaňovanie kerozénu a e, potrebnú koordináciu na európskej úrovni a vlastné zdroje, aby mohla spustiť tento plán obnovy. Ďakujem. Ďakujem, kolega Luča. A teraz kolega Markež na minútu. Ďakujem pekne za slovo tomto parlamente vítame dôležitosť, ktorú rada e, pripisuje tomu, že Európska únia jednoducho nemôže vydávať pôžičky disproporčne, pretože by to bolo trestom pre určité členské štáty EÚ. Ale čelíme najväčšej kríze od druhej svetovej vojny. Musíme využiť všetku silu, ktorú máme. Plán na obnovu musí byť veľmi ambiciózny. Nestačí, že nájdeme peniaze na trhoch, a že budeme násobiť, aby sme rozbehli hospodárstvo EÚ. Rodiny trpia, príjem sa musí obnoviť pre ľudí. My milujeme Európu, pomôžme jej firmám a Európska centrálna banka musí tu zohrať centrálnu úlohu. E, Európania heroicky bojujú s vírusom a teraz je čas, aby aj inštitúcie preukázali solidaritu voči tým, ktorí boli najviac postihnutí vírusom. Ďakujeme pani Viekon na jednu minútu. Mikrofón potrebujeme. Pani Vierkunen? Nie, nie je prítomná. Takže kolegyňa Vierkunen tu nie, bude hovoriť pani kolegyňa Regner. Ďakujem. Základ Európy to sú práve ľudia, ktorí potrebujú teraz našu pomoc a nie niekedy neskôr. A preto odpoveď na túto krízu je jasná. Potrebujeme viac odvahy, solidarity a predovšetkým oveľa viac Európy budeme e, odvážni a získame peniaze na e, oživenie e, bez, od tých, ktorí doteraz neplatili dostatočné dane od veľkých koncernov a musíme podporovať predovšetkým tie členské štáty, ktoré trpeli a trpia v rámci tejto krízy a k tomuto riešeniu patria aj koronabondy. A musia byť solidárni so ženami, nie je to žiadna menšina, to je polovica obyvateľstva, pretože prudko stúpla miera domáceho násilia, no a hospodárske dôsledky pre ženy sú viditeľné a drastické, predovšetkým v prípade e, matiek samoživiteľiek, Niektoré e, možno musia ešte vyučovať deti, musia pritom pracovať. A napríklad v supermarkete alebo podobne, kde už sú len zamestnané. Takže musíme pomáhať e, ženám. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Regner a teraz kolega teraz na minútu. Um, fondo... Ďakujem, pán predsedajúci. Pani van den Leyen vyjadrila svoj cieľ posilniť a zjednotiť Európu. A napriek tomu počúvam správy, že vojenská mobilita, čo je vlajková loď programu, ktorý má zjednotiť Európu, bol zoškrtaný, dokonca vyhodený z MFF. To nie je dobré. Nesmieme skompromitovať našu vlastnú bezpečnosť Vojenská mobilita, military mobility, je program, ktorý je praktickou spoluprácou medzi NATO a EÚ. Nemali by sme ho jednoducho zahodiť. A po druhé, čo sa týka ekologickej dohody Green Deal, hoci je dôležitá dohoda, je veľmi drahá. Musíme zabezpečiť, že viacročný finančný rámec prideli dostatočné zdroje, aby bolo možné pre poľnohospodárov a firmy dosiahnuť tieto ťažké ciele. Ak to neurobíme, potom prispejeme k tomu, že ich obmedzíme ešte viac vo chvíli, keď poľnohospodári trpia najviac. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem. Teraz e, ďalej kolega. Ďakujem pekne. E, pán predseda za slovo. V Európe existuje skupina ľudí, ktorí veria v jednotný trh a dokonca na ňom aj pracujú každý deň. V pandémii nemajú náležitú právnu ochranu. Pre nich jednotný trh nedobre funguje v ťažkých časoch. Takže keď hovoríme o pláne obnovy, otázka znie, obnova čoho? Naozaj fungujúceho vnútroeurópskeho jednotného trhu, aby sa ľudia naozaj mohli presúvať voľne a tovar voľne. V Sliesku sa zatvorili hranice na českých a nemeckých hraniciach a potom prišli ľudia o prácu, pretože členské štáty konali sebecky. Potrebujeme zvládnuť túto situáciu. Európsky plán obnovy musí regulovať práva aj tí, ktorí žijú v pohraničí a pracujú za hranicou. Európsky integračný model musí ísť ešte hlbšie. Musíme Európu spraviť federálnym projektom. Teraz je čas alebo nikdy. Európa nepotrebuje žiadne hranice. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme teraz, pán kolega. Ďakujem pekne. Ehm, sektor médií bol veľmi zle postihnutý pandémiou a novinári jednoducho nadalej riskujú svoje životy a existujú reklamy. Existujú organizácie, ktoré zamestnávajú novinárov. Práve preto, kolegyne a kolegovia, trvajú na tom, aby komisia jednoducho nezanedbávala ani mediálne domy. Nech sa zistí, akú potrebujú pomoc. Napríklad permanentný fond e, pre novinárov, pre noviny. Média zohrali zásadnú úlohu v demokracii. Žiadny členský štát nemôže mať slabý mediálny sektor v rámci svojich hraníc. Ja sa bojím, že finančná kríza, ktorú spôsobila pandémia, bude mať negatívny dopad na sektor médií. Aký je výsledok? Demokracia v našich krajinách e, bude trpieť. Ja budem spolupracovať s kolegyňami a kolegami v tejto sále, aby sme posilnili demokraciu aj média. Ďakujem. Ďakujem, kolega Káza. Teraz kolegyňa Jončeva na minútu. Life and health have no Život a zdravie sa nedajú ničím zaplatiť. A mali by sme preto minúť veľa peňazí práve na tieto. Čo je najsilnejšie? Európa rozličných rýchlostí, Európa, ktorá beží na 27 rýchlostiach, to proste nie je akceptovateľné. Dovolte mi položiť otázku. Boli schválené plány obnovy za zatvorenými dverami vládami? Bol tento plán predložený demokratickému dohľadu parlamentu? má nad ním dohľad. Je veľmi dôležité, že zdroje, že fondy sa e, vynaložia nie na oligarchov, ale na tých, čo naozaj potrebujú peniaze. Kolegyňa potrebuje, e, komisia pardon, potrebuje skutočné peniaze, ale členské štáty na nich držia ruku. A moja posledná otázka. Ak dopustíme zhoršovanie už sa možno nebudeme schopní vrátiť z takejto zlej cesty. Finančná podpora by mala patriť nezávislým a silným slobodným médiám. Ďakujeme. Ďakujeme, pani Jančová. A teraz e, pandémia boli. Mm, ľudia prichádzajú o zamestnanie, prichádzajú o svojich blízkych, a preto je potrebné im ponúknuť pomocnú ruku. Musíme však konať zodpovedne, nikdy nie nezodpovedne. Nesmieme sa šplhať po chrbtoch tých najchudobnejších, či už sú to spoluobčania alebo krajiny. To uznesenie, o ktorom budeme hlasovať zajtra, je nebezpečné. Nie pre našu inštitúciu, ale preto, že vytvoríme akési nové veci v Bruseli, opäť tu dáme 100 tisíce podmienok niečomu. O to nejde, toto už sme spravili v minulosti, vieme, ako to dopadlo. Nechceme stratiť to, čo sme mali. Európa je model smerom k inováciám, k demokracii. Jednoducho Chceli sme spolupracovať, e, chceli sme mať spoločné hospodárstvo, chceli sme mať mier, chceli sme e, robiť cezhranične, chceli sme si pomáhať zdravým a dobrým spôsobom a preto tá zajtrajšie uznesenie nie je v poriadku. Ďakujeme kolegyne Weiss a teraz kolega Silva Pereira. Mikro. No. Obrigado, prezident. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Hospodársky plán obnovy, alebo plán hospodárskej obnovy, ktorý pripravila Európska komisia, musí prejsť dvoma kľúčovými testami. Testom dôveryhodnosti, ale aj testom solidarity. Test dôveryhodnosti. Prečo? Pretože nie je možné aby to bola nejaká finančná ilúzia. On musí mať e, náležité reálne financovanie, aby bolo možné sa zachrániť pred touto bezprecedentnou krízou. A čo test Solidarity? Potrebujeme zmobilizovať fondy takým spôsobom, aby sme nepriškrtili hospodárstvo ďalšou novou krízou. Potrebujeme fondy, potrebujeme financie E, musí to byť garantované európskym rozpočtom a treba to skôr subvencovať a nie brať ako pôžička, pôžičku. Musí to byť dôveryhodné, e, dôveryhodný počin, uplatniteľný plán. Takéto niečo potrebujeme. Nič viac a nič menej nepotrebujeme. Ďakujeme, Silva Pereira. Pán McAllister, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som ešte poznamenal niečo po tom, čo som počúval dve hodiny túto rozpravu s veľkým záujmom. Táto pandémia nepozná hranice a ani odpoveď EÚ by nemala poznať hranica. Práve preto predsedovia výborov v tomto parlamente, ktorí sa zaoberajú externými politikami, vydali spoločné vyhlásenie, o spolupráci s najbližšími susedmi a priateľmi v boji proti pandémii e, koronavírusu a toto bude mať zásadné dopady na budúcnosť. Videli sme spoluprácu, kooperáciu v posledných týždňoch, ale takisto sme boli svedkami zvýšeného izolacionizmu, takisto rivalite medzi štátmi o lieky, Takisto sme boli svedkami propagandy a dezinformácií zo strany tretích krajín a videli sme aj e, kybernetické útoky. Táto pandémia ukázala e, globálny priestor, globálnu výzvu, ktorej čelíme aj v Európskej únii, ale podporujeme aj našich partnerov v bezprostrednom susedstve a v budúcom viacročnom finančnom pláne to musí byť vidieť. Ďakujeme. Ďakujem. A teraz pán komisár Ševčovič mene komisie. Slovo dostáva pán komisár Ševčovič. Ďakujeme pekne za slovo. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ctené poslanky, neposlanci Európskeho parlamentu, predovšetkým by som chcel poďakovať za túto rozpravu boli ste trpezliví, zároveň ste prejavovali ambície a čo ma najviac zaujalo vo všetkých intervenciách, zaznel apel na to, aby naša Európska únia vyšla z tejto krízy silnejšia, modernejšia, trvalo udržateľnejšia a odolnejšia. Myslím si, že tento kurz odprezentovali lídry, aj pani Garcia Pérez, pán Šološ, aj pán Lamberts. Neviem ani vyjadriť, ako veľmi my v komisie oceňujeme úzku spoluprácu s parlamentom, najmä za ostatné týždne, keď práve vaše rýchle rozhodnutia e, prispeli k tomu, že sme my ako komisia mohli splniť sľuby, ktoré sme dali našim občanom a práve tam, kde to potrebovali najviac. Eh, zachránili sme maximálne maximálny počet životov. Chceme zachrániť čo najviac pracovných miest. A teraz hovoríme o tom, ako opäť odštartujeme európske hospodárstvo, ako obnovíme Európu po tejto dramatickej kríze. Rád by som poďakoval za túto spoluprácu, pretože už sa nám podarilo presadiť vyše 200 opatrení a niektoré z nich boli veľmi dôležitými legislatívnymi návrhmi, ktoré ste prijali. A naozaj tam ide o to, ako pomôcť konkrétnym ľuďom v teréne prekonať túto bezprecedentnú krízu. Myslím si, že vďaka týmto úsiliam, vďaka heroickým úsiliam našich e, zdravotníkov, vďaka disciplíne našich občanov, e, napokon vidíme, že tie hrozné čísla, ktoré sme videli ako obete koronavírusu, konečne začínajú klesať a je obetí menej. To bolo naozaj ťažké zažiť takéto niečo. Bol to test, ale ešte väčší test je stále pred nami. Ako sa zotaviť z tejto krízy, ako odštartovať znova ekonómiu, nakopnúť ju, ako sa navrátiť do normálu. A podobne ako to opísal pán Weber, by to mohol byť šumanov moment pre našu generáciu. Veľmi oceňujem túto rozpravu. Ako povedal pán Silva Perera, potrebujeme byť takí ambiciozni, aby sa bolo možné vysporiadať s touto výzvou, s týmto testom európskej solidarity a dôveryhodnosti. Ako to dosiahneme? Dovolte mi e, veľmi rýchlo zrekapitulovať hlavné črty návrhu, na ktorom pracujeme. Chceme, aby naša odpoveď vyšla z dlhodobého silného rozpočtu z viacročného finančného rámca, ktorý má nástroj obnovy v sebe zabudovaný a tento nástroj by zvýšil finančnú moc Európskej únie. To by som nazval bezprecedentnou ambíciou. E, nesúhlasím s pánom Verhofstadtom, že to je jednoducho to, čo predtým, že nič nové sme neoznámili. Ja som bol osobne prítomný na rokovaní o finančných perspektívach a o viacročných finančných rámcoch za ostatné razy a nikdy také niečo sa nestalo. Toto je naozaj niečo nové, bezprecedentné a s vašou podporou sa nám môže podariť splniť sľuby, ktoré dávame a e, dostať tejto výzve, ktorá pred nami stojí. Rád by som vás ubezpečil, že chceme posilniť všetky politiky, ktoré dobre fungujú a ktoré boli, tak povediac, otestované v boji a Takisto navýšime kohezný fond a sústredíme to navýšenie, nasmerujeme ho na tých, ktorí trpia najviac. Chceme využiť a zlepšiť prácu nástroja InvestEU, takisto Horizontu do roku 2020 a zaň. A takisto sa budeme venovať dôležitým sociálnym aspektom našej práce pre Európsku úniu. Potrebujeme sa vysporiadať s chudobou, potrebujeme zabezpečiť, že tieto tranzičné fondy, fondy na prechod k e, novému budú fungovať, že ženy, že rodičia, že rodová rovnosť budú zapracované do nášho plánu obnovy. Navyše prinášame k stolu nový nástroj solventnosti, aby bolo možné zabrániť bankrotom ktoré spôsobuje táto kríza. Chceme vytvoriť nové, vyvinúť nové zdravotnícke programy, ktoré nás lepšie pripravia na budúcnosť. Opakujem, toto určite nie je opakovanie toho, čo tu bolo predtým to, čo sa bežne robí, je to niečo nové, nová odpoveď na túto krízu. Chcem zareagovať aj na to, čo povedal pán Lamberts, Eckhart a Petre, že chceme využiť e, túto novú, toto nové finančné delostrelectvo, túto palebnú silu Európskej únie, tak, aby bola zelenšia, ekologickejšia, trvalo udržateľnejšia. E, táto kríza nás naučila lekciu, že musíme byť odolnejší, musíme byť strategicky autonómni, technologicky suverénni. Toto sú oblasti, kde musíme byť aktívnejší ako predtým. Toto je náš cieľ. Tým kolegom, ktorí zvýrazňujú dôležitosť vlastných zdrojov, own resources. Tých by som chcel uistiť, že naozaj pracujeme na všetkých možnostiach, všetkých alternatívach. Niektoré sme spomenuli v tejto rozprave. Odprezentujeme návrhy, o ktorých veríme, že budú akceptovateľné pre všetkých a ktoré budú môcť byť schválené vašimi hlasmi aj v členských štátoch EÚ. Je veľmi jasné, že ak máme splniť všetky sľuby, ktorými čelíme tejto výzve, bude to možné len, keď budete stať na našej strane a keď váš demokratický dohľad zo strany Európskeho parlamentu bude dobre fungovať. Dovolte mi, pán predsedajúci, dve stručné poznámky, kým sa dostanem k záveru e, nie sú v celkom e, hlavnou témou, ale odznelo to tu. Pán Olivier a G sa pýtali na nemecký konštitučný súd, ktorý, ústavný súd, ktorý nedávno vydal verdikt. Ro- študujeme veľmi podrobne a dôkladne tento verdikt. A naša predsednička, myslím si, že to jasne povedala, že ak sa dozvieme, ak zistíme, že európske zákony boli dotknuté, že bola, bol dotknutý Európsky súdny dvor, Európska centrálna banka, tak využijeme dokonca možnosť žaloby za porušenie z, e, spoločných zmluv. A pani Juršová, e, pracujeme na správe o právnom štáte, kde preštudujeme e, všetky známe záležitosti, aj to, ako naše vlády využívali zvláštne právomoci, ktoré im boli udelené v tomto špeciálnom období a čím skôr sa budeme snažiť vrátiť k bežnému fungujúcemu demokratickému systému, normálnemu, a neskôr v septembri dostanete túto správu k dispozícii. Ďakujem ešte raz za priestor na vyjadrenie, za vašu rozpravu, pán predsedajúci, za vašu že povzbudenie, ambície. Veľmi pekne vám za to všetko ďakujem. Ďakujem, pán komisár Ševčovič. A na záver debaty bude hovoriť pani ministerka Brňač v mene rady. Vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, rada sa vám opäť prihováram osobne. Chcem sa poďakovať za veľmi užitočnú diskusiu, vaše názory. Odovzdám kolegom predsedovi Európskej rady a jeho spolupracovníkom. Sme v mimoriadných okolnostiach, ale situácia len posilnila našu ochotu pracovať viac na prospech našich spoluobčanov a našich hospodárstiev. Ako povedal pán predseda Mišel, našim spoločným cieľom je na európskej úrovni mať dlhodobú odozvu na dramatické dôsledky krízy COVID-19 to doplní rýchlu, rýchlu podporu už uh, uh, um, použitú za posledné týždne. Dnes nám sme dostali náčrt modifikovaného viacročného finančného rámca, ambiciozne plány obnovy, nástroj obnovy. Detaily návrhu komisie si musíme ešte preštudovať a preto pochopíte, že nedokážem sa teraz vyjadriť k obsahu. Návrhy, ktoré musíme odanalizovať na náležitých miestach, a potrebujeme aj e, usmernenie Európskej rady, aby sme vedeli vytvoriť stanovisko na tento text viacročný finančný rámec musí byť e, v centre obnovy európskeho hospodárstva, znovu vybudovania a znovu zavedenia fungovania vnútorného trhu v období po kríze COVID-19, aby sme zabezpečili potrebné investície verejné aj súkromné. Potrebujeme veľké investície pre všetkým v prvých rokoch nového finančného výhľadu. Hospodárstvo EÚ po kríze by malo byť odolné, sebestačnejšie a e, obnova by mala byť úspešná, rýchla, k čomu je potrebná kohézia, konvergencia a solidarita. To sú tie najdôležitejšie aspekty. Ďalšia pokračujúca spolupráca medzi našimi inštitúciami bude základnou zložkou celého tohto procesu. Predsedníctvo sa angažuje a chce zachovať existujúce dobré pracovné vzťahy, ktoré máme e, a ktoré sme zaviedli ako reakciu na krízu. A preto budeme naďalej počúvať názory parlamentu na tieto veľmi dôležité témy. V tomto období e, som si poznamenala všet, e, správu o legislatíve vlastnej iniciatívy, ako aj informácie o uznesení, ktoré pripravujeme. čo nám pripomína úlohu Európskeho parlamentu v kontexte kríze. E, dobrá interinstitucionálna spolupráca bude zásadná aj pre našu sektorovú prácu. Musíme spolupracovať, aby sme zabezpečili včasné prijatie sektorových programov a očakávame dobrú spoluprácu s vami v týchto veciach. Takže, pán predseda, poslanci, poslankyne, teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu medzi našimi dvoma inštitúciami. My sme pripravili základy pre ambiciózne e, dlhoročný finančný rámec, ktorý bude hľadať do budúcna a aby sme vedeli obstať aktuálnej aj budúcich výzvach. Ďakujem pekne. Ďakujem pani ministerka Brniac. E, tým sa končí naša spoločná diskusia. E, hlasovanie o téme e, viacročno finančného rámca a spoločných zdrojov sa bude e, konať vo štvrtok a v piatok. A teraz už prerušujem schôdzu.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 Poslanec Christian Vazil Teres opustil skupinu SAD a stal sa členom skupiny EKR o splatnosti od 13. mája 2020. A teraz výsledky prvého kola hlasovaní. INTA schválené. Juri schválené, Tran schválené, Tran schválené, Tran schválené, EU Montenegro schválené, EU Srbsko schválené, EU India schválené, EU Ukrajina schválené, EU Bielorusko, dohoda schválené. EU-Bielorusko schválené. Dohovor ICAT schválené. Mauretánia schválené. Viacročný finančný rámec e, schválené. Kabotáž medzi Nemeckom a Švajčiarskom schválené. Kabotáž medzi Švajčiarskom a Talianskom schválené. výmena údajov so Spojeným kráľovstvom zamietnuté. Výhrada k SOI, pozmeňovací návrh 1, prvá časť schválené, prv... pozmeňovací návrh 1, druhá časť schválené, rozhodnutia o um, absolutóriu schválené FH, Clean Sky, BBI, takisto schválené, EIOPA uh, schválené, ECSEL schválené, IMI 2 schválené, Shift to Rail schválené, EEA schválené, ERA schválené, EMSA schválené, GSA schválené, e DDA schválené, EASA schválené, EASO schválené. Parlament e, schválený. Hm? CJEU e schválené. Ombudsman schválené. EDPS schválené. EKA schválené. CDT schválené. Rada schválené. Enisa schválené. CDFOP schválené. FCA schválené. EAAS ESVČ schválené. Cezar schválené. ETF schválené. Eurojust schválené. ITER schválené. Berek schválené, Eurofound schválené, ACER schválené, EU LISA schválené, EIT schválené, ESA schválené, EDF S schválené, EIG schválené, ESMA schválené, EBA schválené, CEPOL schválené, EU OŠA schválené. ECHA schválené. ECDC schválené. EFSA schválené. Komisia schválené. FRA schválené. COR výbor regionov schválené. Frontex schválené. Europol schválené. EMA, EMA schválené, ESC schválené. Takže toto sú výsledky hlasovania z dnešného popoludnia. Teraz pristúpime k druhému kolu hlasovaní. Budeme hlasovať o prvom bloku pozmeňovacích návrhov k uzneseniam o absolutóriu a takisto záverečné hlasovanie o výhrade podľa článku 112 ku geneticky modifikovanej soji. Hlasovania sa budú realizovať rovnakým postupom ako v prvom kole. Druhé kolo sa otvorí o 20.00 a bude pokračovať do 21.15. O chvíľku sa teda otvorí hlasovanie. Máte dosť času na hlasovanie. A výsledky tohto druhého kola hlasovaní budú oznámenie, oznámené zajtra ráno o 9. hodine pri otvorení plenárneho zasadnutia. Teraz môžeme opäť prerušiť naše zasadnutie. Pokračovať sa bude zajtra, vo štvrtok 14. maja o 9.00 ráno. E, niekto sa hlási o slovo? Nie? Program rokovania je zverejnený na webovej stránke Európskeho parlamentu. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prerušujem zasadnutie. Ďakujem vám za spoluprácu a želám vám príjemne hlasovanie a uvidíme sa zajtra.